Kolleginnen und Kollegen, darf Sie recht herzlich... Takže, vážení kolegovia, dovolte, aby som vás tu srdečne privítal na našom zasadnutí výboru pre polnohospodárstvo, ktoré máme dnes popoludní a zajtra máme dve ďalšie e, časti schôdze dopoludnia a popoludní. Dovolte, aby som navrhol, aby sme hneď prešli k pracovnému programu. A teda prijali by sme návrh programu schôdze, keď nie sú voči tomu žiadne námietky, tak môžeme považovať tento návrh za schválený a môžeme teda hneď prejsť k bodu číslo 2. To sú oznámenia predsedníctva. Ako vždy, môžem vás opäť informovať, že naše, naša schôdza je vysielaná na internete a Čiže je to verejné rokovanie a zároveň je tu k dispozícii 16 jazykov EÚ, v ktorých sa to vysiela. Takže dobre. A prejdeme teraz ešte k mojim oznámeniam, ktoré sú ešte v rámci bodu 2. Možno, že už ste zistili, že tu je nový návrh pretože vo štvrtok tu budú, bude summit, kde sa bude rokovať o viacročnom finančnom rámci. Určite ste už počuli, že aj tam aj v porovnaní s fínským návrhom z konca minulého roku sa ďalej ďalších, sa bude musieť e, e, opäť ďalších 5 miliard krátiť rozpočet a v porovnaní so súčasným finančným rámcom 2000 až 2019, keď eh, Spojené kráľovstvo odíde, tak to bude predstavovať minus asi 53 miliard, ktoré budú, o toľko rozpočet bude menší. A to je situácia, ktorá je pre nás absolútne neakceptovateľná. Eh, to sa musí výrazne zlepšiť, takýto rozpočet a rozpočet pre polnohospodárstvo vonkoncom E, nemôže byť e, práve tým, ktorý bude obeťou všetkých tých nových e, politík, ktoré teraz sú nové v Európskej únii. Tu jednoducho musia členské štáty opäť pridať a Nemôže tu vzniknúť taká nejaká konkurencia medzi tzv. starými politikami a teraz týmito novými, alebo ako to niektorí hovoria, že sú to teraz tie moderné politiky, Takže to, aby to nesmie viesť k veľkému nejakému rozdeleniu tu v Európskej únii alebo rozdielnosti názorov alebo vytváranie nejakých táborov. Takže pre, pre nás alebo je teda jednoducho neakceptovateľné, čo teda je v návrhu, ktorý leží na stole. Takže toto by bolo všetko z hľadiska oznámenia predsedníctva alebo predsedu. A teraz by som navrhol, aby sme hneď prešli k rokovaciemu programu a prešli k bodu číslo 3. A tu máme prezentáciu dvoch e, odborníkov, ktoré sa týka dobrých životných podmienok králikov. A to bolo, e, bolo to na žiadosť parlamentu, e, vydal úrad EFSA stanovisko a je to v podstate takýto precedens, takéto e, sa doteraz nedialo, že by sme sa my priamo parlament obrátili na EFSU s takouto požiadavkou, takže ide o to, aby sme aby nám pripravili stanovisko e, o, o e, dobrých životných podmienkách králikov a tiež bolo treba zodpovedať aj otázky, ktoré sa týkajú omračovania a podmienok na bytunku a zabíjania. Takže EFSA k tomu pripravila e, stanovisko a preto by som v podstate bez nejakých e, ďalších zdržaní odovzdal slovo pánovi Kricovi, ktorý pri, bude predstavovať obe tieto štúdie a potom budete mať príležitosť e, položiť otázky a táto prezentácia by mala trvať asi 15 minút a pán Kric, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujem tomuto výboru, lebo ako povedal pán predseda, toto je troška neobvyklá vec, že parlament e, zadáva mandát priamo EFSA, ale je to vítaná vec. Ja musím povedať, že všetci pracovníci a experti, ktorí na tomto pracujú, tak e, boli až skoro nadšený z toho, e, čo my považujeme za veľmi užitočné stanovisko pre Európsky parlament. A tiež som e, veľmi rád, že sa o toto zaujímate preto, lebo teraz vám bude, budeme vlastne prezentovať len vrchol eh, ľadovca. My máme panel pre dobré životné podmienky zvierat a ich zdravie, kde dochádza k vypočúvaniu expertov a tak ďalej. Čiže ja eh, vám teraz poskytnem taký veľmi zhustený, stručný prehľad. Ak samozrejme budete chcieť, tak vám poskytnem dodatočné informácie následne diskusii a možno vám budem hovoriť veci, ktoré hm, viete, Každopádne najprv teda stručný prehľad, potom by som pohovoril o dvoch hlavných zisteniach, e, ktoré sú predmetom týchto dvoch e, vedeckých materiálov a potom by sme pristúpili k diskusii. Takže bez nejakého ďalšieho zdržania by som chcel poskytnúť e, taký stručný prehľad v tom zmysle, že najnovšie údaje ukazujú, že 180 miliónov králikov sa v Európe momentálne nachádza na výkrm, to sú mesové králiky chovné králiky. A potom ich rozdeľujeme podľa toho, akým spôsobom e, sú chované. Dve tretiny sú chované v e, tzv. konvenčných e, králičích farmách. Teda konvenčná králičia farma má viac ako teda 800 až 1000 samíc. Tiež tu treba povedať, že hlavní producenti sú v troch krajinách, to, to sú tri krajiny, Španielsko, Francúzsko a Taliansko, toto sú hlavné producentské krajiny, čiže tu ide naozaj o to, že králičie meso sa produkuje najmä v troch krajinách a potom je 10 krajín, kde je produkcia na menšej úrovni a 10 krajín, ktoré nemá, kde, kde nie je žiadna produkcia králikov a 5 krajín ako e, Holandsko, Belgicko, Maďarsko a ďalší, ktoré sú na akejsi druhej úrovni e, po tých veľkých producentoch. Takže máme mandát, alebo teda dostali sme mandát kvôli tomu, že je sú obavy verejnosti z vysokej úmrtnosti, nesprávnych metód e, usmrcovania, respektíve zlého nakladania s králikmi. Takže e, preto poprvé máme stanovisko, ktoré sa týka e, dobrých životných podmienok králikov, chovaných králikov v chovoch a potom druhé stanovisko sa týka usmrcovania a omračovania králikov. No a my sme na začiatku samozrejme zmapovali legislatívu v tejto oblasti. A legislatíva sa netýka konkrétneho živočišného druhu, takže Takže legislatíva um, o dobrých podmien- životných podmienkach zvierat platí všeobecne. V prvom rade hm, Európska únia, teda uznesenie Európskeho parlamentu o minimálnych štandardoch hm, obsahuje určité e, východiska Um, a my sme vychádzali aj z ďalšieho vedeckého materiálu, ktorý nebudem dnes prezentovať, ale aj k dispozícii na, našich, um, na našom webe. Ide o metódy liečby králikov, ktoré napríklad aj dôjde k prepuknutiu ochorenia v chove, uh, tak akým spôsobom sa veterinárne ošetruje ten chov. A toto, mm, teda, toto je vec, ktorá vyplýva z, ešte z júla 2018 z vašej žiadosti, my sme tieto vedecké práce publikovali dnes, ale to čo, to, čo tu teraz budeme prezentovať, tak je k dispozícii verejne. Je možné to overiť. Teda si môžete všetko toto prečítať e, aj v pokoji inde než tu. V prvom rade treba zadefinovať určité kategórie toho skúmaného problému, lebo samozrejme chované, chovné králiky, tie sa delia na mnoho kategórií. Tu vidíme e, plemené samice alebo reprodukčné samice, potom mláďata a, a e, chovné králiky, mesové králiky, ale je aj e, mnoho ďalších typov chovov, samce a samice, plemenné a iné typy králikov. Ale toto sú hlavné, ktoré nás zaujímajú, teda reprodukčné samice, mláďatá a chovné králiky. No a tými sme sa aj e, zaoberali. A keď sa potom pozrieme na jednotlivé systémy chovu králikov z hľadiska typu klietok, tak e, e, rozdeľujeme tie metódy na konvenčné a okrajové. Tie okrajové to sú tie, ktoré sa objavujú menej často. To si treba povedať, že 66%, teda 120 miliónov králikov je ustajnených, tak povediac, v konvenčných produkčných systémoch a E, tu sa zameriavame na tri systémy. Konvenčné klietky, konštrukčne obohatené klietky a vyvýšené výbehy. A ja by som to chcel zdôrazniť. E, ono sa to potom bude vrácať, keď budeme hovoriť o tých podmienkach, e, životných podmienkach, podmienkach zvierat. Tie okrajové typy produkcie to sú podlahové výbehy, vonkajšie alebo exteriérové systémy a biologické systémy alebo organické systémy. Takisto Ehm, chcem približiť jednotlivé systémy, čiže konvenčné klietky vyzerajú takto, sú tzv. E, dvojpriestorové, alebo teda e, <laughs> dvojmiestne, to zvyčajne sú dva králiky v jednej také klietke, e, ktorá má podlahu plochu zhruba dvoch hárkov A4. Ehm, klietky sú robené z mrežoviny, ako vidíte na obrázku, je tam krmitko a Um, napájadlo, to je teda tá konvenčná klietka. Potom sú tie obohatené klietky, kde tá obohatenosť e, sa prejavuje v tom, že znova síce klietka je vyhotovená z mrežoviny, ale má e, plastové, tak, také plastové prvky, e, napríklad tam má, majú tie králiky takú zvýšenú takú zvýšenú úroveň sú to, je znova krmítko, napájadlo, je tam eh, plastový taký kryt eh, a tiež je tam priestor pre malé králiky, mláďatá. A potom sú eh, tie vyvýšené výbehy, to je tzv. park systém a tu je hlavným parametrom odlišujúcim, že tieto výbehy nemajú striežku, je ich možné otvoriť tak, aby tie králiky sa mohli socializovať. Čiže v tom to je výbeh. A to sú tie tri konvenčné systémy. Ja budem pokračovať tými okrajovými systémami. Toto je príklad tzv. podlahového výbehu, teda toto je systém využívaný na švajčarských králičích farmách. Vidíte, že je to naozaj okrajové, pretože je to len asi na 50-60 farmách, ale na asi 60 samíc na jednu farmu. Čiže dokopy ide o naozaj relatívne malý počet kráľov. Ja len pripomínam, že tie veľké produkčné farmy majú 800 až 1000 samíc na jednu farmu, čiže to je ten rozdiel vo veľkosti. Aj tu, tu, tu vlastne vidíme to, že pri týchto podlahových eh, výbehoch tam máme hniezdiska, vyvýšené plochy, kde tie králiky môžu eh, jednoducho byť na rôznych úrovniach a a ehm, Takisto je možná socializácia, teda sú prepojené tieto jednotlivé výbehy takými tunelmi. E, nie, nie pre tento konkrétny typ ustajnenia stanovený nejaký štandard alebo minima, ale v princípe to vyzerá asi tak, ako ste videli na obrázku. A teraz ten, ten, to, toto sú tzv. systémy čiastočne e, vnútorné, čiastočne vonkajšie, čo je mm, systém ustajenia, kde králiky majú prístup k vonkajšiemu prostrediu, aj keď nie nevyhnutne pastve, teda v princípe králiky majú vnútorné ustanenie, ale môžu prejsť e, von do takého výbehu a, a tu takisto je to e, taká okrajová záležitosť, francúzska tzv. červená značka, zhruba 10 fariem s 200 samicami kaž v každej farme. No a potom toto je príklad biologického chovu, kde uh, tie klietky sú presúva, alebo je, je možné presúvať, sú mobilné, sú z z mrežoviny, avšak králiky majú, pries, majú prístup k tráve, k krmivu, k pastve a e, je tam potom pre samice s mláďatami hniezdisko. Toto je e, tiež francúzsky systém, ktorý sa uplatňuje zhruba na 50 farmách, kde na každej zhruba 50 samíc. A toto teraz nebudem čítať všetko, ale e, dôsledky typov ustanenia na dobré životné podmienky zvierat. A e, tieto by som chcel rozdeliť na tzv. behaviorálne a tzv. zdravotné. E, tie behaviorálne tam to obmedzenie pohybu um, definujeme tromi skokmi králika a um, pokiaľ ten králik nemôže urobiť tri skoky za sebou, tak to považujeme za obmedzený priestor. Tam môže dochádzať k dermatitídam, k um, ochoreniam uh, zadných nôh. Na zadných nohách skrátka môžu vznikať kalusy kvôli tomu, že ten králik uh, z pravidla sedí stále na zadných nohách. Takže um, existujú spôsoby, ako obmedziť ten ich pohyb. Uh, ktoré majú negatívne e, dopady. Takisto znemožnenie socializácie je negatívne, pretože králiky e, za normálnych okolností trávia mnoho času v kontakte s ostatnými. Um, toto takisto má pozitíva aj negatíva. Za normálne situácie tie králiky vyžadujú určitú socializáciu, avšak ak sú stále pri sebe, tak to môže pre ne byť priveľa. No a k tým zdravotným eh, dôsledkom tu vidíme kožné lezie, kožné poranenia eh, pri dospelých králikoch, ako aj pri mláďatách, eh, dermatitida nôh alebo dôsledky dlhotrvajúceho hľadovania králikov. No a teraz k východiskám v roku 2018 v marci um, sme vychádzali z, um, z uznesenia parlamentu a museli sme konštatovať, že nebol dostatok údajov. Dnes tých údajov je viac, ale ešte stále ich nie je dostatok a preto sme sa rozhodli komunikovať s expertmi, rozoslali sme um, dotazník 88 respondentom, um, zorganizovali sme workshop a snažili sme sa tieto indikátory a dôsledky ustanenia králikov na ich e, zdravie um, zmapovať tak, aby to bolo vedecky podporené. Takže pozrieme sa, cez, pozrieme sa teraz na tie hlavné zistenia. Vidíte tie, tých 6 jednotlivých systémov ustanenia na tomto e, grafe. Čím vyššie bolo číslo, tým viac negatívnych zdravotných dôsledkov, teda vyššie číslo, vyššia hodnota označuje horšie dôsledky na zdravie. Konvenčné klietky tie majú evidentne najhorší e, vplyv. A teda e, pohoda, respektíve životné podmienky sami nie sú dobré, alebo nie sú až také dobré ako pri ostatných systémoch, aj keď treba si uvedomiť, ako sa tie systémy od seba navzájom líšia. E, sú tam totiž také, medzi ktorými je ťažké rozhodnúť, ktorý je lepší, ktorý je horší. A teraz vplyv na dobré podmienky života chovných králikov. Znova, tie konvenčné klietky alebo koterce tie sú um, pomerne negatívne, ale veľmi pozitívne z tohto vychádzajú vyvýšené výbehy, teda to sú výbehy, ktoré nemajú strop a z ktorých je možné vyňať e, priečky, tak aby králiky boli v jednom spoločnom priestore. A potom, keď sa pozrieme na mláďata, tak e, tam dopad eh, na dobré eh, životné podmienky je nižší v konvenčných klietkách, ale vyšší práve v tých vonkajších systémoch a v prípade mláďat je eh, dôležité, aby napríklad boli v teple, čo sa ťažšie kontroluje pri tých vonkajších systémoch, takže aj na tento aspekt ich životných podmienok je treba prihľadať hlavné, hlavné výstupy, lebo sme vlastne boli požiadaní, aby sme skúmali konkrétne systémy biologického chovu, je e, veľmi ťažké vyvodiť jednotný záver, pretože tie, tie, tie, tie údaje sú také rôznorodé. Každopádne sme sa zhodli na tom, že vo všeobecnosti systémy chovu sú pomerne dobré, akurát e, odporúčame, aby došlo k rozšíreniu alebo zväčšeniu priestorov, aby králiky mali väčší priestor na pohyb, ďalej, aby sa minimalizoval, eh, minimalizoval teplotný stres a tiež strach z predátorov, čo je dôsledok tých vonkajších, tých externých systémov. Avšak teraz mi už eh, pomaly uplynie čas a tak chcem pristúpiť k ďalšiemu stanovisku, kde hovoríme o zabíjaní a omračovaní králikov. Čiže my pri omračovaní máme niekoľko indikátorov vedomia, kde sa monitoruje vlastne tento proces omráčenia a tu e, znova existuje odporúčanie komisie s určitým postupom. Toto je len na ilustráciu, ako vyzerá e, vlastne porážka králikov, či keď prídu e, tie klietky, tie koterce, tak sú naskladané na sebe. Potom pred porážkou sú králiky sú vyložené do, do takého výbehu a toto je ilustratívny obrázok eh, porážky pred spracovaním. Možno dôležitá informácia tu je taká, že medzi omráčením a porážkou sa zistilo, že vo väčšine publikácií, že, že ten čas je zhruba 5 až 10 sekúnd od omráčenia po porážku, takže tá, ten čas samozrejme chceme skrátiť, takže pochopiteľne to je cieľ, ale eh, tie časy sú teda pomerne krátke. Dve hlavné metódy omračovania sú elektrínou a mechanicky s prichytením a bez. Tuto je ilustrácia z odporúčania, alebo teda odporúčanie je také, znova, treba definovať určité indikátory, um, korneálny alebo teda pupilárny reflex, zástava srdca, zástava dýchania. Tý, sledovanie týchto parametrov je vlastne možné odsledovať, či došlo k správnemu omráčeniu, či bol uplatnený príslušný postup a pokiaľ sú nejaké známky vedomia, tak je potrebný zásah, aby sa zabezpečilo, že králik je, om- je omračený, to znamená, dojde k opätovnému omračeniu. Ale myslím, že som nepresial ten svoj čas o viac ako minútu. Ja teraz e, prestanem <laughs> hovoriť, aby bol priestor najmä na diskusiu a na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dank. Takže srdečne ďakujem. Ďakujem pekne za predstavenie týchto dvoch stanovísk. Už tu mám niekoľko kolegov, ktorí chcú položiť otázky. Ja by som chcel povedať, že každý by mohol mať minútu 30 a dáme slovo pani kolegyni Aguilar. Muchas gracias. Gracias a la EPSA. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem EFSA. Yo, francamente, siempre confío en... Ja plne dôverujem týmto stanoviskám bez ohľadu na to, či ide o glyfozát, dobre životné podmienky pre zvieratá alebo GMO. Španielsko je veľkým výrobcom práve králičieho mesa a aj tá téma dobrých životných podmienok je pre nás veľmi dôležitá, je veľmi podstatná, aby sme ich podmienky e, zlepšili. V Španielsku sme už vynaložili veľké úsilie a týka sa to aj znižovania používania antibiotík a nové označovanie, ktoré súvisí s dobrými životnými podmienkami králikov. Ďalej um, bolo vynaložené ďalšie úsilie, je to spojené aj s ekonomickou rentabilitou uh, týchto chovných staníc a myslím si, že by bolo vhodné pozrieť sa, uh, ako fungujú naše susedské krajiny, napríklad Maroko, ako recyklujú klietky, ktoré my v Európe nemôžeme používať a ako po ni- oni e, vykonávajú export e, zvierat v týchto klietkach. Ďakujem pekne. Frau kolegin Spurek. Ďakujem pekne. Teraz pani Polak. Ďakujem pekne, pán predseda. EÚ je druhým najväčším výrob, producentom me, kraličieho mesa po Číne. Ako ste povedali, členské štáty e, poražajú 120 miliónov e, králikov ročne a v správe sa tento pohyb hovorí ako za jeden z najdôležitejších problémov. Väčšina e, králikov je v malých priestoroch a musia vyžiť v maličkom priestore na priestore, čo je menší ako tento kus papiera. Ale to nie je vonkoncom ne, nepostačujúce. Čo sa navrhuje, je treba zlepšiť klietky a treba zlepšiť aj možnosť ich pohybu. Je najvyšší čas, aby sa prijali e, príslušné regulácie, tak aby sa čo najmenej znížilo utrpenie zvierat. Tak chcem sa opýtať, že či sa celkovo dá považovať e, spôsob e, chov, alebo chovu králikov považovať za neakceptovateľný, teda tento klietkový chov v porovnaní s um, tým um, tradičným chovom. Či sa to dá takto charakterizovať, pani kolegyňa Hazekamp. Ďakujem pekne, ďakujem FC za prezentáciu. Ja som bola dosť šokovaná, keď som si prečítala správu o tom, aké majú životné podmienky králiky v európskych farmách a som naozaj naďalej, mám obavy aj po vašej prezentácii z hľadiska toho, akých podmienkach žijú. Mám teda otázky, že môžete im potvrdiť, že dobré životné podmienky králikov v európskych farmách naozaj e, je naozaj hrozné a že viac ako 10 eh, zvierat zahynie a často majú rôzne rany a sú poranené, tiež, e, e, tiež preukazujú abnormálne správanie. Môžete by takisto potvrdiť, že zabijajú sa často aj tým, že sú zabijané len odrezaním hlavy. E, jednoducho majú jednoducho, alebo, alebo ich jednoducho hodia o stenu a ich týmto zabijú. Či môžete nám toto potvrdiť? Môžete potvrdiť, že na bytunkoch je, nie, je zaručená, nie sú zaručené dobré životné podmienky? Ja som už e, sa spýtala komisára Vojčikovského pred pár týždňami a zatiaľ mi zatiaľ neodpovedal žiaľ na moju otázku, ale chcela by som vedieť, že čo teda komisia chce urobiť, alebo aké je pozícia. Či komisia napríklad chce konať, tak ako bolo zdôraznené aj v našom uznesení? Súčasná situácia je neakceptovateľná a súhlasíte s tým, že je už najvyšší čas, aby sme už ukončili sklietkový život a uslobodili tieto tak zvieratá? Dank. Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Vína. Ja, vielen Dank uh, für die EFSA. Für... Ďakujem pekne EFSA za túto prezentáciu. Ja som tiež uh, šokovaná aj z hľadiska prepravných metód, čiže moja otázka je, že či existujú nejaké pravidlá, ktoré platia pre prepravu e, králikov, pretože vyzerá to tak, že nie sú primeraným spôsobom prepravované nedostanú žiadne krmivo ani nič na pitie. Ďalšia vec, ja som tiež čítala tú štúdiu a je tu takisto veľký problém, ktorý sa týka slobody pohybu králikov, ktorý, takže my chceme zakázať e, tie e, klietky a ukončiť, to, to je vlastne aj tá iniciatíva End the Cage Age. A chcem sa teraz pýtať, či komisia je pripravená po týchto štúdiách, e, či už je ochutná zakázať klietkových chov králikov konečne. Predseda, ďakujem pekne. Je tu EFSA pri nás, a nie je tu EFSA komisia, takže ťažko odpovedať. Pani kolegyňa Guerrero. Dobrý deň, Presidente. Um, Pre mňa parece-me óbvio que não bem-estar animal em sistemas de produção Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že takéto dobré životné podmienky králikov v podstate ani neexistujú v aktuálnom výrobnom systéme. Chcem sa opýtať, ako EFSA hodnotí nedostatok údajov na základe pozorovania eh, v výrobe. Je to preto, pretože ste nemali prístup k týmto údajom, alebo bolo to spojené s nejakými inými ťažkosťami. Chcem sa opýtať, prečo nedisponujete týmito údajmi. Je potrebné, aby eh, sme vedeli, aké máme smerovanie a aby sme tu mali eh, menej brutálny systém. Pozreli sme si aj fotografie, obrázky, takže vidíme, ako to vyzerá a môžem povedať, že u nás v Portugalsku máme mm, veľkú eh, výrobu, samozrejme eh, najskôr eh, je tu Španielsko, tam je tá výroba veľká, ale aj nás sa to týka. Ďakujem pekne. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme veľmi pekne EFSA za objasnenie tejto špecifickej situácie. Ja mám na vás tri otázky. Prvá otázka. Povedali ste nám, že nevedeli ste získať konkrétnejšie informácie. Mohli by ste nám to vysvetliť? Prečo ste sa stretli s takýmito ťažkosťami? Druhá otázka. Pokiaľ ide o podmienky chovu, vy ste hovorili o piatich krajinách, tých hlavných. Videli ste tam nejaké rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami? A posledná otázka. Hovoríme o piatich krajinách ako hlavných výrobcoch. Vzhľadom na to, že ide o malý počet krajín, vy ste hovorili iba o troch, opravujete ma? A vidíte, ja som to zvýšila až na 5, takže 3 krajiny. Opodstatňuje to podľa vás špecifickú legislatívu, alebo mohli by sme fungovať v rámci aktuálnej legislatívy. Ja môžem svedčiť iba o tom, čo najlepšie poznám. Chovy v mojom regióne. Sama som navštívila takéto podniky mladých polnohospodárov, polnohospodárky, sú to mladé farmárky, ktoré dbajú na dobré životné podmienky králikov a, a sú naozaj a, a veľmi a citlivé na túto otázku. Ďakujem. Kolegin Neuchel. Ďakujem pekne teraz pani kolegyne Neuchel. Ďakujem pekne. E, myslím si, že EFSA prišla k záveru, a treba to zúrazniť, že tieto e, králič, týmto králikom jednoducho v existujúcich klietkach jednoducho nedobré a zlé. A jednoducho, keď, keď je takýto záver, tak nedá sa s tým nič iné robiť, eh, pretože tí, ktorí nevedia niečo, tak dobre, keď niečo nevieme, ale tu už je potvrdené, vieme o tom, už dva roky predsa o tom vieme, mali sme tu aj nariadenie, sme chceli mať, to bolo zamietnuté, čiže opäť e, je, už Európska agentúra jasne povedala, že treba konať. A naozaj to preto dúfam a apelujem na všetkých kolegov tu v tomto výbore, aby sme naozaj už konečne e, hlasovali, nie, niečo urobili niečo pre tieto králiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz kolegyňa Aguilera. Gracias, presidente. Agradecer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj zástupcovi EFSA za túto štúdiu. Myslím si, eh, že v takomto type eh, chovu eh, máme množstvo nepravdivých informácií, nepoznáme mnoho vecí a mnohí kolegovia o tomto hovorili. Navštívili sme takéto chovy, nevideli sme to iba v televízii. Ja som španielka a sama poznám takéto chovné stanice a veľmi dobre vnímam aj ten pozitívny vývoj, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat. Máme tu um, boj proti antibiotikám a myslím si, uh, že máme tu aj takéto živočešné druhy, ktorým sú nasledované takéto antibiotika. Samozrejme, situácia sa zlepšuje, ale máme tu aj e, určitú sociálnu požiadavku, pokiaľ ide o tieto dobré životné podmienky zvierat. A ja absolútne nesúhlasím s väčšinou kolegov, ktorí hovoria o tom, že e, sa to nezlepšuje, pretože sa oni uspokojili iba s informáciami z televízie a z fotografií. Ďalej. Vy ste eh, hovorili o konkrétnych eh, chovoch. Eh, chcem sa opýtať, či ste tam šli aj vy priamo na miesto, stretli ste sa s chovateľmi. No a ministerstva poľnohospodárstva predsa disponujú takýmito informáciami. Neviem, prečo vy ste hovorili o ťažkostiach dostať sa k údajom. Ďakujem pekne. Ďakujem, kolega David. Ja predpokladám, eh, že cílem není... Ja predpokladám, že cieľom nie je zakázať eh, chov králikov, ale že cieľom je skôr optimalizovať eh, existujúce chovy. Takže ja by som... Mňa by zaujímalo, aké sú pozitívne návrhy toho, ako by ten chov teda mal vyzerať, pretože treba prihľadnúť určite aj na to, mm, aká je tá ekonomická stránka, teda to, aby ten chov následne bol ekonomicky životaschopný aj pre tých, ktorí si kupujú králičie meso. No a druhá vec je, že veľa ľudí e, má drobnochovy doma na vidieku a ja sa chcem spýtať, či Európska komisia má ambíciu regulovať takéto drobnochovy. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa ešte niekto iný hlásil o slava. Je to tak? Dobre? Tak môžeme prejsť k odpovediam. Ešte by som možno dal predtým e, stručne slovo komisii pani Kristen von Hagen. Ja, schönen guten Tag. Uh, vielen Dank. Príjemné popoludnie. Ďakujem pekne za to. My zatiaľ momentálne nie sme tu, aby sme odpovedali na otázky. My sme tu na to, aby sme si vypočuli všetko. Ja tu nemám žiaden mandát na to, aby som čosi zodpovedala. Pretože nás samozrejme táto téma veľmi zaujíma a budem všetkým mojim e, kolegom oznamovať, ozna, posuniem informácie, ktoré sa tu dozviem. Predseda, ďakujem pekne. Pani Neuchel, musím vám povedať jasne, že keď nemá e, mandát odpovedať na otázky, tak jednoducho nemôže odpovedať na otázky. Ona si môže zapísať, že o čo sa, čom sa diskutovalo v tejto diskusii. Musíme to takto akceptovať a keď sa vám to nepáči. A teraz by som dal slovo FC pánovi Kricovi, aby zodpovedal na otázky. Má zodpovedal na otázky. No, určite sa o to aspoň pokúsime, ale e, odpustite mi, ak e, niektoré aspekty, ktoré ste spomenuli, spadajú nad e, rámec EFSA. Môže to zasahovať do priestoru legislatívy a tam je, myslím, veľmi jasné, že je tu oddelenie, jasné rozdelenie právomoci a moci, teda EFSA je orgán na posudzovanie rizika, ktorý existuje práve na to, aby dával odpovede na otázky, ktoré kladete vy, členské štáty a komisia, avšak my by sme nemali prichádzať s nejakými... No, s odporúčaniami ešte môžeme, ale <laughs> určite nemáme, e, nemáme moc prichádzať s legislatívnymi iniciatívami, to je, to je výsada E, vás, zákonodarcov. No a ja som si snažil zaznamenať, čo ste sa pýtali, takže dúfam, že to budem vedieť zoskupiť a odpoviem na všetko, čo sa spomenulo. Najťažšie sa asi odpovedá na otázky týkajúce sa intenzívneho polnospodárstva. Je nepochybné, že čím intenzívnejšie a možno čím ziskovejšie sa v polnospodárstve podniká, tým viac e, obáv ohľadom dobrých životných podmienok zvierat e, vzniká, tým viac kompromisov treba robiť. Teda hovoríme samozrejme na jednej strane o dostupnosti pre spotrebiteľov, o ekonomickej životaschopnosti a my nechceme tieto rozhodnutia robiť za niekoho iného, ale je pravdou pre každú, každý živočišný druh, ktorý chováme, že jednoducho ten živočišný druh vytrhneme z prírodzeného prostredia a ono to má takmer vždy negatívne dôsledky na zdravie. Pokiaľ ide o tie zdravotné dôsledky, sa chcem venovať špecifickým aspektom. aspektom. Bola tu jedna veľmi špecifická otázka na tie obohatené klietky. Na to, či tieto obohatené klietky by tiež nemali e, byť zakázané. A e, naše zistenia ukazujú, že napríklad tie zvýšené výbehy, ten systém park, čo nie sú, čo to, to nie je obohatená klietka, to je niečo iné, to sú výbehy, že tieto zvýšené výbehy na, majú naj, menšie e, dopady na životné podmienky zvierat. Obohatené klietky nemajú až také e, negatívne dopady ako tie malé konvenčné klietky. To znamená, sú lepšie, ale nemôžno povedať, že by boli ideálnym riešením. Tie obohatené klietky um, nemajú e, také isté trvanie, závažnosť a E, rozsah negatívnych dôsledkov na životné podmienky zvierat ako tie malé klietky, tie tzv. konvenčné klietky. A pokiaľ ide o tú správu Hazekamp, mm, o tie percentá oproti normálnemu správaniu, toto zachádza do oblasti, alebo teda mm, podsúva otázku, odkiaľ sme údaje čerpali. Ministerstva polnohospodárstva, ministerstvo polnohospodárstva nemá podrobné záznamy o um, všetkých detailoch, na všetkých chovoch. Čiže my tie informácie môžeme sa snažiť získať, ale získavame ich od expertov, ktorí sú v teréne, ktorí pracujú s tými chovmi, rozprávajú sa s chovateľmi. Oni e, zrealizovali ten prieskum e, tých e, dopadov na životné podmienky zvierat. My sme urobili len štatistickú analýzu a snažili sme sa tieto výsledky zhrnúť tak, aby to bolo aby to bolo zrozumiteľné. Samozrejme, to nie je nejaké veľké prekvapenie. Tam tie, tie, tie konvenčné klietky e, koterce sú veľmi priestorovo obmedzené, takže je evidentné, že tam budú tie dopady na zdravie a životné podmienky zvierat najtvrdšie, ale presné percento, to, ktoré ste vyspomenuli, to neviem, pretože to, sa, to percento sa bude veľmi líšiť medzi jednotlivými chovmi aj medzi typmi chovov medzi systémami. Lebo vás môžem ubezpečiť, že takéto čísla, teda, teda či vás môžem ubezpečiť, že, či môžem podať ubezpečenie, že takéto čísla sa nikdy nevyskytnú, no nemôžem takéto ubezpečenie dať, lebo to sú čísla, ktoré sa môžu vyskytnúť na niektorých chovoch, inde to bude o mnoho menej. To je korektná odpoveď z mojej strany. Potom hovoríme o, alebo hovorili ste o doprave, o preprave, a pravidlách prepravy nie sú. To je <laughs> stručná odpoveď, ale um, to je jedna vec. Pokiaľ ide o, pokiaľ ide o ten, o ten tzv. vek klietok, koniec veku klietok, ako ste to nazvali, no eh, my nechceme ako vedci proste niekomu dirigovať z tej slanovinovej veže niečo, čo nie je eh, spoločensky priechodné. Um, takže možno k tomu koncu veku klietok raz dôjde, ale my momentálne nie sme v pozícii, aby sme takéto odporúčanie vydávali. Eh, ďalej k produkčným metódam a antimikrobiálnej rezistencii. Dve pripomienky k tomuto. Po A e, bola správa Európskej komisie, ktorá zistila jasný rozdiel v AMR medzi rôznymi krajinami v antimikrobiálnej rezistencii chovov v rôznych krajinách, ale toto nie je vec, ktorú sme mali za úlohu skúmať. E, len na okraj to spomínam, my sme sa týmto priamo nezaoberali. Ehm, je to samozrejme vec, ktorá súvisí so zdravím Um, a otáz, alebo teda čokoľvek, čo zvyšuje antimikrobiálnu rezistenciu zvierat v chovoch, e, prospeje ľuďom. No a pokiaľ ide o otázku legislatívy, túto sa musím e, ospravedlniť, ale skutočne, že by som nechcel na to odpovedať, ale nemám kompetencie. Aj tu vlastne by sme išli ďaleko za náš rámec, keby EFSA začala vydávať odporúčania na konkrétnu legislatívu, ktorú by bola treba vydať. A potom, um, pokiaľ ide o životné podmienky, môžeme súhlasiť s tým, kto povedal, že konvenčné klietky sú zlé. Uh, pani Neuchl, myslím, ste to boli vy. To, čo my sme videli a to, čo sa ukazuje, oni sú teda jednoznačne horšie než iné typy chovov, iné typy klietok. To vychádza, to vyplýva aj z našej štatistiky, čiže je tam jasný rozdiel medzi tý, tými typmi ustajnenia. Ale myslím, že to je asi tak všetko, čo k tejto veci by som mohol povedať. Denis, chcete ešte niečo povedať vy? Mm, áno, ďakujem. Aby som možno chcela odpovedať na tú otázku, ktorá sa týkala náročnosti získavania informácií prostredníctvom toho prieskumu ktorý sme realizovali a toho, kto vlastne boli naši respondenti, na koho teda ten prieskum bol zameraný. Ja to môžem, ja k tomu môžem povedať asi toľko, že v prvom rade sme pozorovali veľkú rôznorodosť systémov v Európe a problémom bolo to zjednodušiť tak, aby sme dostali nejaký zvládnutelný počet, čiže to je tých 6 systémov, ktoré my sme zhrnuli. Po druhé, prieskumy po anglicky, lebo nemáme kapacity na to, aby sme realizovali preklad do všetkých jazykov, úradných jazykov Európskej únie, čo spôsobuje komplikácie prípadným respondentom takéhoto prieskumu, ktorý možno nevždy e, môžu byť priamo chovatelia, pretože tí nevždy rozumejú po anglicky, ale sú to také otázky, ktoré sú možno skôr odbornejšie vedeckej povahy, takže konečnom dôsledku išlo dôsledky na životné podmienky zvierat pri týchto systémoch chovu a možná nejaký odhad e, e, početnosti, závažnosti, trvania e, týchto negatívnych dôsledkov pri každom systéme a po ďalšie no proste tieto, tak, takéto otázky by sa asi ťažko zodpovedali chovateľom, čiže Našim respondentom bol skôr ten veterinár, ktorý pokrýva viacero chovov, pozná ich, chodí tam, respektíve možno nejaký konzultant, agronóm, ktorý poskytuje poradenstvo chovateľom. E, Prepašte, ešte jedna vec, na ktorú som zabudol, hovorí predchádzajúci rečník. Áno, sú rozdiely medzi členskými štátmi aj z hľadiska legislatívy pochopiteľne legislatíva je iná, ale tieto rozdiely odrážajú skôr určitú historickú tradíciu, dajme tomu na juhu, v južných krajinách Európy králiky skôr e, sú preferované chudšie a teda menšie, zatiaľ čo v severnejších krajinách e, sa preferujú králiky väčšie, tučnejšie. Takže to je jedna vec, určité preferencie alebo história. Po ďalšie trh e, členské štáty, alebo teda chovateľe väčšinou, alebo v niektorých členských štátoch e, chovajú králiky len na export, tam ten systém je iný než tam, kde e, ten, ten chov je mesový, vyslovene výkrm, E, čo najrychlejší výkrm na to, aby e, potom došlo k jatočnej porážke a predajú mesa. Takže to je ten rozdiel. Tie tri najväčšie členské štáty s tou najväčšou produkciou, teda Španielsko, aj v tomto poradí, 49 miliónov, Španielsko, e, pardon, Francúzsko 28,5 a Taliansko okolo 24 miliónov králikov. To sú čísla tých najväčších. Ďakujem pekne. Je tu ešte doplňujúca otázka eh, pani kolegyne Aguilery, aj kolegyňa Hazekamp, aj pani kolegyne Wiener, tak ale prosím vás iba na pol minútu. Áno, jedna konkrétna otázka. Z tých eh, konkrétnych eh, chovov, ktoré do toho boli zapojené, kde ste zaslali ten dotazník, a mimo anglofónnych krajín, kde ste to odoslali, e, Španielsko, Francúzsko, Taliansko ako hlavné e, krajiny chovu králikov, aké konkrétne odpovede ste dostali? Koľko ste tam teda odoslali dotazníkov, napríklad do mojej krajiny, pretože samozrejme tá jazyková bariéra tam existuje. Ja, eh, ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som položila otázku, ktorá sa týkala eh, zabíjania na farmách. Táto otázka mi nebola zodpovedaná, pretože o prezentácii ste hovorili priamo na bytunkoch, ale ja sa pýtam, že či môžete potvrdiť, že na farmách sú za, zabíjane králiky, eh, od odťatím hlavy alebo odseknutím hlavy a podobne, alebo jednoducho ich, ich, ich hodia o, o stenu, ich hlavu hodia o stenu, tak to sa ich zbavia. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, že môžem položiť ďalšiu doplňujúcu otázku. Ja som teraz počúvala, moja otázka sa tiež týka uh, toho, že ste povedali, že, že nedostatok, eh, že mnohí nemohli rozumieť, lebo to bolo len po anglicky. A teraz uh, Neviem, že, či ste povedali, že ste sa obrátili aj na e, nejakých poradcov z priemyslu a to by som chcela vedieť, že to boli čo za poradcovia, keby ste mi toto mohli vysvetliť. Predseda, ďakujem pekne. E, čiže mohli by ste zodpovedať sú e, na tieto tri doplňujúce otázky? Tak prvá sa týka prieskumu, to posledná otázka išlo o to, že tie inštrukcie boli preložené do taliančiny, španielčiny a francúzštiny, ale samotný prieskum bol v angličtine, takže respondent e, si mohol prečítať vo svojom jazyku inštrukcie, ale odpoveď, alebo teda tie, tie otázky boli po anglicky, to je na objasnenie k tej metodike a potom k tomu mm, tým expertom z odvetvia, tak eh, sme sa napríklad kontaktovali aj s výrobcami klietok a eh, inými podobnými výrobcami, producentmi krmív a tiež s poradcami, technikmi, ktorí radia vlastne chovateľom. Čiže agronómovia, to boli tiež našou celou skupinou, ale tiež výskumníci, vedci z univerzit, e, akademického prostredia. k tým číslam, tak zo Španielska nemám presné cifry, a to by som musela overiť. Ale mali by sme vám to vedieť, poskytnúť, hovorí pán Zevsa, lebo e, stačí, aby sme si pozreli ten prieskum a výsledky a vieme vám to poslať. Ale ak mi dovolíte, budem pokračovať, aby som do tohto chcel vstúpiť. Pokiaľ ide o usmrcovanie králikov e, v cho- priamo v chovoch, k tomu síce dochádza, ale e, nemáme legislatívu, nie, nie je to potvrditeľ, nemáme legislatívu, takže tým, že nie je legislatíva, nie, nie je ani vlastne legislatívny zákaz e, takýchto praktik, takýchto postupov, teda v prípade, že Ehm, veterinárny lekár má právomoc zastaviť takéto praktiky, tak, to asi, tak by to urobil, ale e, takzvaná, takzvaný úder tupým predmetom do hlavy, usmrtenie takýmto spôsobom, um, tak e, k tomuto môžem povedať len toľko, že nemôžeme potvrdiť, že by sa to nedialo. Teda to je jeden, tak, to je jeden taký príbeh, ktorý je jednoducho súčasťou tejto výroby a súvisí to s tým, ako som povedal, s tým intenzívnym chovom. A hm, prepačte, teraz ste e, Ďalšia otázka, vy ste hovorili o tých poradcoch odvetvia, e, možno to ne, neprešlo celkom dobre v preklade, ale ja som teda počul, že sa pýtate na industrial advisors, čo sú priemyselní poradcovia, ale nešlo poradcov, sú to ľudia, odborníci, ktorí poskytujú poradenstvo chovateľom, ja neviem, proste agronómovia, v prípade chovov ošípaných je to niekto, kto poskytuje tomu chovateľovi rady. V prípade králikov takisto je tam odborník na chov, čiže nemusí ísť o človeka, ktorý je nejakým spôsobom zaujatý v prospech tohto odvetve, ale je to človek, ktorý tam pracuje, čiže jasné, že tie odpovede môžu mať aj dôsledky eh, na jeho prácu. Tí ľudia boli však dopytovaní na eh, rozsah trvanie závažnosť dopadov na životné podmienky zvierat v chovoch. Takže my sme sa zameriavali naozaj na vec, ktorá je dostatočne, tak povedať, odťažitá od ich práce, aby sme získali výsledky nezaujaté. Sind wir Ďakujem pekne. Tým sa dostali k záveru dnešného, tohto programu dnešnej schôdze. Ďakujem pekne aj EFSE, aj za vám za prezentáciu, aj za odpovede, ktoré ste nám poskytli. Aj pani kolegyňa Aguilera dostala ešte ďalšiu odpoveď na situáciu v Španielsku. Ďakujem pekne. No a teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. Ide o prezentáciu výsledkov štúdie o organizáciách výrobcov a bude tu predstavovať zástupca komisie, to má byť pán Skenel. Myslím, že už ho vidím, ako sem prichádza. Viete, že Komisia už minulý október predstav, publikovala štúdiu, e, ktorá sa týkala najlepších metód pre výrobné organizácie, ktoré majú uplatňovať pri vykonávaní svojej činnosti a my sme ju podporili. No a táto štúdia vlastne bola, v, sa začala v decembri 2017 a trvala 15 mesiacov. A štúdiu vlastne pripravili um, European Economic Interest Grouping Arcadia International, potom Ernst Young a ďalší nezávislí experti. Takže ja už ďalej bez eh, nejakých ďalších zdržaní dal slovo pánovi Skenelovi, aby predstavil túto štúdiu. Myslím si, že môžete tak mať 10 až 15 minút na predstavenie štúdie a potom môžeme prejsť k otázkam. Nech sa páči. Uh, thank you, Mr. Chair. Um, this particular study, I should add. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel ešte povedať aj, že okrem no, tých, čo ste menovali aj Európsky parlament, lebo vy ste ho takisto podporili a komisia bola veľmi rada, že e, môže to zorganizovať, pretože je to naozaj veľmi užitočný E, doprilo k množstvu práce, ktorá bola vykonaná v rámci pracovnej skupiny pre, pre voľnospodárske trhy, lebo sa možno pamätáte, tiež tu bola správa aj, ktorá bola minulý týždeň v Laňarke v Štrasburgu, ste o tom hovorili. Čiže v podstate my sa musíme teraz dívať na to, ako posilniť pozíciu e, farmára v potravinovom reťazci, a vlastne táto task force skupina identifikovala tri um, spôsoby či cesty, ako sa k tomu dostať. Predovšetkým išlo o smernicu ETP, o nekalých obchodných praktikách, ďalšia smernica, ktorá sa, alebo ďalšie, čo sa zvýša, zvýšenie transparentnosti potravia v reťazci. A tretia vec bolo posilnenie úlohy samotných výrobných organizácií a farmárov v rámci týchto organizácií. Takže myslím si, že táto štúdia naozaj je v tomto kontexte vhodná a tiež je, treba ju vnímať aj v kontexte nadchádzajúceho oznámenia komisie, ktoré sa očakáva 25. marca. Štúdia je úplne faktická, neuvádza žiadne odporúčanie pre politiky, čisto len poskytuje dobrú analýzu situácie, týchto výrobných organizácií v jednotlivých sektoroch, ako sú, aké je zloženie tých členov, aké sú silné slabé stránky, dôvody, prečo sa farmári rozhodnú, že či chcú alebo nechcú byť členmi takéto organizácie a podobne. Čiže mám tu aj niekoľko užitočných štatistík, ktoré vám potom predstavím. Predovšetkým je viac ako 40 tisíc organizácií výrobných v EÚ, asi 50, 55 50-50 na medzi výrobné organizácie a družstva. Menej ako 10 týchto, tohto počtu sú uznané výrobné organizácie. V tomto kontexte smernice o spoločnej organizácii trhu sú to rôzne druhy týchto, alebo rôzne typy organizácií medzi členskými štátmi, čiže asi 70 to tvoria štyri krajiny, Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Taliansko. A to, tam je najviac, takže viac ako polovica týchto organizácií je napríklad v sektore e, e, ovocia a zeleniny, ale v podstate všetky tieto sektory, ktoré sú uznané v rámci SOT, s výnimkou výroby alkoholu Čiže ako som povedal, je to prima, sa to primárne týka ovocia a zeleniny, ale sú aj v iných e, oblastiach ako výroba mlieko, mesa, olivového oleja, cukru a podobne. Treba to vnímať v kontexte celkového potravinového reťazca a tu sa vraciam späť k úlohe farmárov v tomto reťazci, pretože je tu taká situácia, kde máte 10 miliónov zhruba polnospodárských e, subjektov v rámci EÚ, a viac menej sú to jednotliví farmári, ktorí vlastne mm, sú v veľmi koncentrovanom výrobnom a malobchodnom sektore. Je to, je to vysoko koncentrovaná na, na produkcia a maloobchod a na, celkom na vrchu je tých 500 milión alebo koľko spotrebiteľov. A úlohou týchto výrobných organizácií je v podstate posilniť pozíciu farmárov v rámci tohto potravinového reťazca. A v tomto kontexte správa identifikuje hlavné um, výhody týchto organizácií, predovšetkým v praxi. členovia týchto organizácií majú vyššiu cenu za svoje výrobky než nečlenovia napríklad a to do určitej miery aj odražuje, odráža silu takýchto organizácií v sektoroch, ktoré sú vysoko konkurenčné a majú určité výhody na trhu v porovnaní s inými sektormi. Takže to je ako príklad napríklad rajčiny, to je tiež vysoko koncentrované v výrobných organizáciách. To sa tiež aj odráža v oveľa vyšších cenách, napríklad vo Francúzsku, než koľko stoja paradajky v iných členských štátoch. A to sa dá povedať aj pre, napríklad pre jablka v iných členských štátoch Napríklad producenti, ktorí sú združení v organizáciách, môžu získať vyššie ceny. Potom ďalšie výhody sú teda um, možnosť eh, množstevných zliav, alebo čím viac eh, väčšia organizácia, tým viac produkuje a môžete to využiť eh, na svoju výhodu z hľadiska nákupu služieb a tovarov pre, je, pre svoju výrobu, aj pri marketingu, pri žatve, distribúcii, uskladňovaní keď takisto e, získavate alebo aj máte služby od ďalších poskytovateľov. Takže výhoda pre týchto organizácie je, že takisto aj lepšie odolávajú krízam, pretože majú tu, tu množstevné e, výhody a tiež aj majú lepšie poistenie, rôzne vzájomné prepojené fondy, ktoré dokážu e, zmierniť dopady nejakej zlej, slabšej žatvy alebo nejakého výskytu choroby a podobne v prípade ovocia a zeleniny. Takže, takže môžu zabezpečiť takisto aj nižšie licenčné ceny, pre, keď niečo nakupujú, ako napríklad, keď máte Pink Lady jablko, to, to druh, potrebujete licenciu, ale keď získať túto licenciu je veľa lacnejšie, keď to budete robiť cez túto organizáciu výrobcov, než keby ste to robili ako sám. A v tomto kontexte je tu jedna vec, že niekedy tieto organizácie nesprávne sú zamieňané, obviňované z nejakých nekalých eh, porušovaní hospodárskej súťaže, ale v podstate naopak sú konkurenčné alebo voči tým, ktorí nepatria do organizácií ale v podstate je to výhoda pre, aj pre spotrebiteľov, pretože majú lepšie ceny, spotrebiteľ na konci toho reťazca dostáva vysokú kvalitu za dobrú cenu. Takže ako som povedal, je to situácia oboch výťazov. A vec, toto sú veci, ktoré sú dôležité pre organizácie, e, že majú aj určitú výnimku z hľadiska eh, nariadenia o spoločnej organizácii trhu, aj z niektorých eh, pravidel, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže, takisto niektoré nákupné podmienky pre eh, ovocie zeleninu, tiež aj majú lepšiu, lepšiu pozíciu voči orgánom, aj voči rôznym službám EÚ a podobne, takže majú lepšiu pozíciu pri rokovaní, ale však tiež, keď ste, zase môžu byť aj nejaké nevýhody, to sa spomína v správe, že stojí to niečo samozrejme, keď e, máte takúto organizáciu, tak to stojí nejaké peniaze a to musí byť financované týmito členmi, či to je nejaká poplatok alebo zrážka, ale je tam cena, tiež môže ten jednotlivec stratiť svoju autonómiu, to je možno, že pre mnohých priveľká e, cena, mnohí farmári radšej si to sami prevádzkujú na báze toho, ako to oni chcú. Sú tam niektoré tiež náklady na prevádzku existujúci, pretože keď máte túto organizáciu, tak chcete, aby bola produktívna, a sú tam niektoré farmy, ktoré sú produktívnejšie, niektoré, ktoré sú menej produktívne v tejto organizácii a potom tie lepšie ako keby ehm, kompenzovali tie horšie a tam sú niekedy potom určité napätia a potom sa rozhodnú, že radšej budú sami. A niekedy to potom aj môže viesť k určitej miere konzervativizmu e, v tých štruktúrach e, manažmentu, organizácií, výrobných organizácií aj v manažerských štruktúrach. A tu tiež e, treba povedať, že niektoré člen, nové členské štáty majú niekedy problém práve s určitým historickým vývojom, e, že správa hovorí, že napríklad v Lotyšsku, Litve nie sú žiadne takéto organizácie, ani v Estonsku a pomerne slabé sú aj v Poľsku. A jedným z dôvodov je to, že skúsenosti ešte z toho komunizmu, kde boli tie e, výrobné organizácie identifikované s tým kolektivizmom, tou kolektivizáciou a týmto jednotlivec prišiel o majetok a stratil um, nadvládu nad um, svojou farmou. Takže ale sú zároveň aj niektoré veľmi dobré efektívne organizácie a sú, využijú tieto výhody, ale Jednoducho výhody sú teda predovšetkým ten množstevný na výhoda. Čím väčšie je niečo, tým je viac príležitostí. E, má tam táto organizácia hľadiska vyjednávania, potom miera tej homogenity členstva. Samozrejme, že keď ste výrobná organizácia v niektorom konkrétnom sektore, E, tak ste v, v, v skupine s ďalšími, ktorí sú podobnej veľkosti a rovnakej štruktúry, tak je to výhoda. A nie sú tam, pretože horšie je, keď sú niektorí príliš veľkí alebo príliš malí a podobne, tak tam to môže viesť k určitým k tomu napätiu, prístup ku kapitálu dôležitý e, faktor, osobitne pre tie organizácie, ktoré sa preukázali, že sú úspešnejšími Často to zahrňa aj byť oveľa ambicieznejším a robiť väčšie investície. To si vyžaduje prístup ku kapitálu. V niektorých členských štátoch je lepší prístup ku kapitálu ako v niektorých iných. Tiež riadiace štruktúry, a systém riadenia a manažmentu v takejto organizácii iste potrebujete mať dobré vzťahy medzi manažmentom a jednotlivými členmi. Musíte mať tú spoločnú víziu, kam tá organizácia sa uberá. Niekedy to funguje možno lepšie v niektorých a v niektorých to necelkom dobre funguje. A napokon, čo ešte je správe uvedené, je, že dôležitým faktorom úspechu je investiciovanie do <laughs> media výskumu tieto organizácie musia byť ambiciozne a musia hľadať nové e, výhod, no, príležitosti, do čoho investovať, nové produkty, nový marketing a podobne. A... a záverečný bod, a to je veľmi dôležité z hľadiska e, organizácie výrobcov v potravinovom reťazci, um, spolupráca s ostatnými aktérmi v sektore, osobitne s e, reťazcami, tak tu organizácie výrobcov nie sú nevyhnutne nepriateľom, alebo títo nestoja na opačnej strane než e, predajcovia, teda výrobca alebo spracovateľia a obchodné reťazce často e, chcú spolupracovať s producentmi, pretože chcú napríklad zabezpečovať bezpečnosť, kvalitu a vysledovateľnosť. Pretože ak ste, ak ste obchodník, tak e, preferujete spoluprácu s jedným producentom alebo jednou mm, e, organizáciou chovateľov a pestovateľov než s 20 rôznymi výrobcami, takže ten vzťah môže byť o mnoho jasnejší, ak e, organizácia zastupujúca výrobcov môže, poskyt, môže predstavovať akýsi, akýsi jednotný, jednotnú tvár voči e, reťazcom, voči predajcom. No a keď napríklad dnes idete do obchodu, tak e, často vidíte, že tam je dôraz na miestne výrobky a toto hrá do karát e, organizáciám e, výrobcov. Čiže tá spolupráca sa dobre nadvezuje, ak máte miestne organizácie výrobcov a to je na prospech tak reťazcom, predajcom, ako aj výrobcom. Takže toto je z mojej strany všetko, pán predseda, a e, teším sa na otázky. Ďakujem, e, pán riaditeľ e, Skanel, za vaše predstavenie tohto pilotného projektu. Je to... Mm, teda máme tu od žiadosti otázky a takisto by som poprosil, aby sme sa obmedzili na minútu 30. Slovo dostane znova pani Aguilar. Gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, ďakujem pekne, pán Skanel, za túto prezentáciu. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme realizovali aj takéto štúdie, kde hodnotíme úlohu výrobcov, organizácií výrobcov v rámci potravinového reťazca. Takýmto spôsobom majú lepšiu hodnotu za svoje výrobky a znižujú aj svoje výdavky. V Španielsku my tomuto hovoríme družstva ale myslím si, že má, môžeme tu ešte zmeniť a zlepšiť mnoho vecí. V prvom rade ich uznávanie aby tieto organizácie výrobcov um, boli zameriavané naozaj na komercializáciu výrobkov. Ak nie, tak nebudú mať uh, správne miesto v tomto potravinovom reťazci. Po druhé, je veľmi dôležité, aby tu existovali aj stimuly, aby sa poľnohospodári združovali s takýmito družstvami, aby predstavovali reálnu pridanú hodnotu pre poľnohospodárov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Tomašič. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov pomáhajú posilňovať e, postavenie pestovateľov a chovateľov v potravinárskom reťazci, potravinárskom reťazci a zároveň poskytujú technickú podporu. A tieto organizácie tiež e, prospievajú ďalším aktérom v potravinovom reťazci alebo potravinárstva, potravinárstve, ako aj e, miestnym komunitám. Mnohí polnospodári však nepoznajú výhody členstva v organizáciách výrobcov a obávajú sa nákladov na e, prevádzku takýchto organizácií. Čiže ak e, sú takéto vnímané prekážky, mali by, tak sa chcem spýtať, či sú nejaké plány komisie podporovať vytváranie takýchto organizácií a podporovať nábor nových členov. Ďakujem veľmi pekne, kolega Jurgil. Pani przewodniczący, Polska popiera... Pán predseda, Polsko podporuje tieto organizácie, ehm, ako aj iné formy spájanie sa producentov a výrobcov, tak aby sa dostali napríklad lacnejšie k, k službám a dodávkom. Ale v rámci spoločnej podmorskej politiky komisia navrhuje, aby len organizácie výrobcov, ktoré budú uznané na báze nariadenia 1308 2013, tie sa kvalifikovali v rámci ehm, sektorových intervencií v existujúcich eh, sektoroch. A v mnohých členských štátoch, ktoré nemajú uznané takéto skupiny výrobcov, aj nie je ich veľmi veľa, však eh, boli trošku sklamaní a máme takéto organizácie výrobcov, ktoré neboli uznané za e, v Bruselom, vlastne nedostanú sa k prostriedkom a Polsko už e, už na túto otázku poukazovala, že bolo by dobre, keby to bola spolupráca výrobcov, ktoré by fungovali vlastne na základe vnútroštátnej legislatívy, e, ako napríklad existujú v jednotlivých krajinách určité organizácie e, polnohospodárov. A takéto organizácie, vlastne, ktoré už fungujú aj na trhu a využili by vlastne doterajšie, um, mohli by využiť aj prostriedky z, na podporu podpor, na podporu, ktoré sú v rámci SPP. A tak ako je to uvedené v článku 6 existujúceho nariadenia. A teda moja otázka znie, že či komisia aj rada predpokladajú nejakú diskusiu alebo pracujú nad eh, rozšírením eh, pôsobnosti, o ktorom sa tu hovorí, pretože doteraz eh, nie, je to veľmi úzko obmedzené, aká je možnosť spolupráce príjemcov. Predseda, ďakujem pekne, pokračujeme ďalej. Teraz kolegyňa Afram.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 No ja som spravodajkyňou pre politiku hospodárskej súťaže a ja som sa e, zasadzovala za to, aby polnohospodári alebo farmári boli lepšie chránení. Aj tieto organizácie výrobcov tiež e, mohli byť zahrnutí do tejto politiky pre hospodárskú súťaž. A chcela by som povedať následovné, že existujú naozaj veľké rozdiely medzi členskými štátmi a niekedy je to len 10 ich organizácií, ktoré sú naozaj uznané. Takže myslíte si, že by sme mohli trošku viacej čosi harmonizovať, aby boli aj vo viacerých krajinách sa mohli využívať tie výhody, ktoré teraz využívať nemôžu? Potom ďalšia otázka je, že čo môžu robiť komisia preto, aby sa úla týchto organizácií výrobcov z, mohla lepšie podporovať, alebo aby boli, sa stali známejšími. Vy ste hovorili o finančných aspektoch a preto by som chcela vedieť, či alebo ako by chcela komisia postupovať e, v súvislosti s výrokom súdneho dvora, ktorý povedal, že spoločná hospodárska politika e, tiež e, musí sa koncentrovať aj politikou hospodárskej súťaže. Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Tonelaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme veľmi pekne za túto veľmi jasnú prezentáciu ohľadom organizácií výrobcov, ako je to spojené aj s ochranou príjmov poľnohospodárov. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme posilnili celú štruktúru organizácie výrobcov a posilnili ich v rámci celého potravinového reťazca. Pri SPP hovoríme o trojpercentnej podpore pre nové organizácie výrobcov, to je určite dobrý príspevok, avšak eh, niektoré eh, nie sú veľmi efektívni, hlavne keď si eh, pozrieme článok 222 a krízové riadenie. Hovoríme tam e, o e, nedostatkoch, e, ktoré môžu vzniknúť na trhu, pokiaľ ide o škody. Takže je tam určité právne vákum a práve problém aj s hospodárskou súťažou. Takže bolo by vhodné a možné mať tu viac organizácií výrobcov, ktoré by zohrávali tak, takéto silnejšie postavenie, pokiaľ ide o konkurenciu. Ďakujem pekne, teraz kolegyňa Desel. Merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujeme veľmi pekne za túto prezentáciu. Ehm, vy e, ste už spomenuli aj na našom výrobe rozpočet pre spoločnú poľnohospodárskú politiku a obavy, ktoré sú s tým spojené aj z našej strany. Myslím si, že sa to týka aj organizácie výrobcov a práve tu by sme mali konať tak, aby sme zriadili nové veci a aby váha výrobcov pri vyjednávaní a, v samotnom hodnotovom reťazci bola posilnená. Nemám žiadnu konkrétnu otázku, avšak e, chcem e, sa informovať, ako sa tomuto budeme venovať na úrovni nášho výboru, ako budeme postupovať, aby boli výrobcovia lepšie uznávaní hlavne v ich organizáciách. Je tam uznávanie z časti a potom, ako povedala aj kolegyňa, určitá flexibilita, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž. Toto všetko by sme mali zlepšiť. No a na záver myslím si, že každý z nás tu nesie určitú zodpovednosť e, voči výrobcom, aby sme im priniesli čo najviac odpovedí, aby ich organizácia bola čo najefektívnejšia. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Herr Kollege Dorfmann. Ďakujem pekne, teraz pán kolega Dorfman. Ďakujem pekne. tu je pochod z regionu, kde sú kde sa produkuje veľa ovocia a myslím, že máte úplne pravdu, že je naozaj veľmi úspešný model, ale žiaľ sa využuje le, sa len v určitých častiach Európy a nemôžu tým pádom využiť aj finančné možnosti. Myslím, že máme asi 50 len eh, tých eh, ovocia a zeleniny, ktoré teraz sa uvádzajú na trh. A teraz eh, moja teda otázka je, že v návrhu SPP existuje nový model, model pre ovocie a zeleninu a ja to považujem za veľmi správne, ale nemyslíte si takisto, že ten navrhovaný finančný rámec pre 3% je naozaj obmedzený a že s takýmto e, peniazmi sa nám nepodarí e, priviesť viacej organizácií alebo viacej farmárov do, do týchto organizácií výrobcov. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz kolegyňa Sande. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán riaditeľ, eh, za všetky tieto informácie. Mám dve otázky. V prvom rade komisia nám navrhuje pri reforme, ktorá teraz prebieha, aby sme prešli na ďalšiu etapu prostredníctvom demokratizácie operačných programov pri ovoci a zelenine aj na ďalšie výrobné sektory. Diskusia na rade smeruje skôr k vo väčšej flexibilite u poľnohospodárov, aby mm, mohli žiadať o takéto príspevky. Takže chcem sa opýtať, aký je váš názor, pokiaľ ide o tento operačný program, vzhľadom na to, že toto všetko už nebude založené na organizáciách výrobcov, ktoré sú uznané. Ďalej, táto štúdia poukazuje na to, že iba 8 týchto združení a organizácií výrobcov sú v Európe uznávané a jednou z hlavných brzd je samotný strach o takúto autonómiu. Čiže máme tu diskusiu ohľadom toho, aké tu máme opatrenia, ktoré by mohli zjednodušiť uznávanie a podmienky uznávania organizácií výrobcov a podporiť účasť ich členov. Ďakujem. Dank, Frau Kollegin Wiener. Ďakujem pekne, kolegyňa Wiener. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za túto naozaj zaujímavú štúdiu, aj za to, že ste hovorili o výhodách týchto organizácií. Ja som to pochopila tak, že čím lepšie promo môže mať organizácia, o to môže byť úspešnejšie. A teraz sa pýtam, že či ste aj skúmali aj tú autonómiu jednotlivých eh, samostatných firiem aj či majú nejakú aj konkurenčnú nevýhodu, keď je e, individuálny výrobca, že či teda naozaj je, je oveľa, má to oveľa, koľko má to výhod takáto homogénna veľká organizácia. Ďakujem pekne teraz kolegyňa, kolega. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať aj pánovi Skanelovi za naozaj veľmi vyčerpávajúcu štúdiu a pekné priblíženie vašich výsledkov vďaka ktorým je o mnoho jasnejšie, aký význam zohrávajú organizácie výrobcov na trhu, e, pretože posilňujú pozíciu e, pestovateľov a chovateľov v tom reťazci, tiež e, im umožňujú postaviť sa proti koncentrácii ponuky. Takže Celkovo možno povedať, že organizácie výrobcov zohrávajú pozitívnu úlohu, avšak keď sa pozrieme na situáciu v Holandsku, tak vidíme aj opačný e, posun, e, pod čím myslím to, že v roku 2017 sme mali 11 až 12 e, producentských organizácií v sektore ovocia a zeleniny. A polovica z nich odtedy vrátila svoju licenciu organizácie výrobcov a ja som sa dopočul, že to súvisí okrem iného s tým, že existujú obavy z nejasnosti v legislatívnej oblasti, teraz nejasnej legislatívy, čo podľa výrobcov organizácií um, negatívne, negatívne ovplyvňuje ich pozíciu. Ja sa chcem spýtať, či o tomto viete, to je otázka 5 a 6, myslím, a Eh, či by ste mohli túto situáciu nejakým spôsobom eh, zlepšiť, napríklad eh, poskytnutím jasnej právnej istoty pre tieto organizácie výrobcov. Ďakujem. Ďakujem pani Alieva Veli. Комисията за интересната презентация и резултатите от това проучване. Аз имам... Ďakujem pekne komisii za zaujímavú prezentáciu a výsledky štúdie. Ja mám dve otázky. Aké odporúčania робите на базе тохто pilotného проекту пре подпору členských штатов, аби podporovať takéto organizácie. Vy sami ste povedali, že aké veľké rozdiely sú medzi európskymi krajinami No až tak zjavne tu existuje potenciál na zlepšenie, takže aby mohli byť e, naozaj konkurencieschopnejšími. A druhá otázka sa týka novej spoločnej polnospodárskej politiky. Komisia predpokladá, že určité percento rozpočtu sa bude použité na inovácie. Myslíte si, že výrobcovia teda aj tie šlachtiteľské alebo organizácie sa im podarí som to podali, pretože ste hovorili, že existujú problémoch s prístupom ku kapitálu. Čiže ako dokážu tieto organizácie výrobcov zabezpečiť inovácie? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, e, že organizácia výrobcov je veľmi e, dobrý vzorec, ale ako ste povedali, mal to veľký úspech aj pri ovoci a zelenine, aj u nás v Španielsku. A mám jednu otázku v tomto zmysle. Myslím si, e, že kľúčom úspechu je naozaj spoločná komercializácia týchto E, výrobkov, ak to tu nebude e, spojené, tak e, určite to zabrzdí prácu organizácie výrobcov. Čiže máme tu družstva, pestovateľov ovocia, zeleniny je potrebné, aby to bolo prepojené. No a okrem toho tu máme určité narušenie trhu. Máme tu osoby, ktoré majú možno tri osoby a majú určitých klientov, ktorí sú združení inde. Neviem, ako by sme sa mohli venovať tomuto, teda títo ľudia, ktorí majú svoj vlastný podnik, a majú e, spoločníkov, ktorí potom e, tento systém e, zneužívajú na úkor organizácie výrobcov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem takisto za prezentáciu. Ja som z Rakúska a v Rakúsku máme situáciu, že my sme jednou z tých krajín, ktorých tá koncentrácia jednotlivcov je najväčšia. Myslím, že v roku 2018 sme mali tri veľké v e, svete supermarketov, ktoré mali podiel na trhu 48 takže to je taký dosť koncentrovaný trh, na ktorých je len niekoľko aktérov a má to aj potom priamy dopad aj na ceny, v podstate viac negatívny dopad na cenu pretože naši polnospodári potom vlastne sú, dostanú málo peniazy za svoje produkty. A, takže pre mňa by to bola aj celkom možno, že výhoda, eh, keby eh, tieto organizácie výrobcov sú dôležité a osobitne by mohli posilniť farmárov, zabezpečiť im lepšie ceny, aj tiež eh, toto je moja otázka. Vy ste povedali, že menej ako 10 organizácií sú neuznané uradenie. Tak prečo je to také malé číslo, nízke číslo? A druhá otázka, že čo by sme mali ešte zabezpečiť, aby sa počet týchto organizácií mohol zvýšiť, keďže to má také výhody pre farmárov. Ďakujem pekne, kolegyňa Schneider, ďakujem pekne za vašu správu o organizáciách ja mám konkrétnu otázku. Vy ste povedali, že úloha týchto organizácií je posilniť poľnohospodárov, aby získali vyššie ceny. A teraz moja konkrétna otázka je, že či majú nejaké čísla, ktoré potvrdzujú, že farmári, ktorí e, naozaj dostávajú vyššie ceny za produkty ako tí nezorganizovaní a percentuálne asi koľko to je a koľko, koľko, akú časť tieto zvýšené ceny dostane priamo ten polnohospodár. Ďakujem pekne teraz kolegyne Kate. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za tento za túto prezentáciu. Áno, organizácie výrobcov nie sú rovnako e, e, z vo všetkých e, členských štátoch rovnako, aj vo Fínsku sú niektorí organizovaní a aj mladá organizácia je tiež veľmi dobre zorganizovaná, ale mali by sme túto úlohu posilniť a preto je tu otázka, že ako sa to dá dosiahnuť? Čo, čo, čo by ste chceli urobiť pre mladú generáciu? Čo ešte potrebujú, aby mohli lepšie a efektívnejšie organizovať? No, pretože najdôležitejšie je tá spolupatričnosť, a tiež aj zlepšenie ich príjmu a životnej úrovne. To, to, je, to sú tie výhody členstva v organizácii a potom tá, tieto nekalé obchodné praktiky ktoré vlastne potom viedli k tomu, že sa situácia, že situácia je neférová, nespravodlivá na trhu, ale Napríklad, keď ide o centralizáciu vo Fínsku, sú úrady, ktoré to celé sledujú a kontrolujú, tak aby sa vyhli tomuto problému. A chcete takýto systém ďalej rozširovať? Je tu potom aj otázka, že ako by sa mohli organizácie vnímať pozitívne aby sa zlepšila pozícia polnospodárov. Ďakujem pekne, kolegia. Eh, hezké odpoledne, ďakujem, pane predsedo. Pekné popoludnie. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ, za túto zaujímavú prezentáciu. Tento projekt je veľmi užitočný, dôležitý. Ja som z Českej republiky, postkomunistickej krajiny, kde tento druh spolupráce Zatiaľ medzi mm, malými poľnohospodármi a ešte e, nie je dôveryhodný. som ste vysvetlil prečo. Viem, že tento projekt e, popisuje e, súčasnú situáciu v EÚ, samotné fakty, ale chcem sa opýtať, či ste identifikovali aj určité možnosti, ako by sme mohli motivovať výrobcov, aj napriek tomu, že im toto všetko budeme vysvetľovať, ako ich viac namotivovať a ako ich nasmerovať, pretože na trhu s gigantmi prehrávajú. Takže chcem sa opýtať na európsku úroveň a taktiež aj na úroveň jednotlivých členských štátov. Ďakujem. Vielen Dank, De Ďakujem, kolega De O sapere se avevate considerato il rischio Ďakujem pekne. Vy ste tu hovorili o určitom riziku, keď tu máme malých plnohospodárov, tak môžu byť určitým spôsobom absorbovaní týmito organizáciami výrobcov. Ako ich teda môžeme chrániť? My ich eh, nemôžeme iba nejakým spôsobom eh, združovať Musíme si uvedomiť, že tu máme aj distribútorov, máme tu distribučnú eh, sieť, eh, ktorí pracujú s mnohými výrobcami, ale ktorí majú určité vzťahy aj s eh, veľkými distribučnými sieťami, takže chcem sa opýtať na prepojenia a distribúcie s organizáciami výrobcov. Nemáme tu veľkých výrobcov, ktorí sú možno skrytí za veľkými distribútormi, Ďakujem pekne, tak sme sa dostali na záver um, kola kladenia otázok a teraz môžem dať slovo pánovi Skenelovi, aby odpovedal. Tak zhruba máte nejakých 10 minút? Dobre. Thank you, Mr. Chair. Okay. Ďakujem pekne, pán predseda. Bolo to celkom dosť otázok ale z niekoľkých e, príspevkov vyplynula otázka, čo možno urobiť, aby sme motivovali jednotlivých polnospodárov a producentov v potravinárstve, aby sa um, stali členmi organizácií výrobcov. No a otvorene povedané, komisia nerada príliš priamo v tejto veci sa angažuje, pretože my nie sme marketingová organizácia, my našou úlohou je vytvárať rámec, čiže nariadenie CMO a súvisiace ustanovenia o ochrane hospodárskej súťaže a podpora v rámci operačných programov osobitne potravinárstve. Toto všetko umožňuje tým e, polnohospodárom a producentom, ktorí chcú, aby sa združovali vo forme organizácií výrobcov. A tie čísla, ako som povedal, predtým menej ako 10 jednotlivých polnohospodárov e, je je členmi organizácií výrobcov, teda nie je to veľmi povzbudzujúce, ale tie čísla stúpajú, čiže um, nemali by sme sa zameriavať len na tých 40 tisíc alebo koľko výrobcovských organizácií, kde samozrejme sú rozdiely vo veľkosti a rozsahu a um, máme veľa malých organizácií výrobcov, ale aj niekoľko veľkých. Je 40 takých, ktorí v Európe majú obrad viac ako 100 miliónov eur, čo je relatívne um, veľký počet, ale závisí to samozrejme od každého jednotlivého polnospodára a od jeho rozhodnutia alebo jej rozhodnutia, pokiaľ ide o farmárky, či sa stane alebo nestane členom organizácie výrobcov. A druhá vec je, či má príležitosť. A my pracujeme s členskými štátmi na tom, aby sme zabezpečili, že polnospodári takúto možnosť majú a aby táto možnosť bola pre nich atraktívna. A ako povedali viacerí z vás v súčasnom návrhu, nariadenia CMO navrhujeme rozšíriť e, rozsah e, programov v jednotlivých sektoroch e, nad rámec ovocia a zeleniny a v týchto programoch chceme, aby napríklad existovali poistné fondy, vzájomné fondy, tak aby um, sa polnospodári lepšie vysporiadali napríklad s epidémiami ochorení alebo škodcov a my nemôžeme nikdy individuálne na nich apelovať, že sa musia eh, organizovať, ale aj v minulosti existoval tlak napríklad na to, aby sa znížila miera priamej podpory jednotlivým polnohospodárom, aby, dajme tomu, tá priama podpora bola smerovaná prevažne organizáciám. Avšak teda v takom prípade by nebola potrebná priama podpora, potom by si mohli polnohospodári rozhodnúť, eh, či sa združia. Potom eh, takéto organizácie by čerpali iné fondy Európskej únie, ale to nie je model, ktorým sme sa, alebo cesta, ktorou sme sa vydali, nie je to model, ktorý chceme uplatniť. Existuje to čiastočne v Spojených štátoch, takéto niečo, ale eh, niekoľko rečníkov upozornilo napríklad na to, respektíve pýtalo sa, do akej miery by sme vedeli E, využívať e, ustanovenia v nariadení o spoločnej organizácii trhu a v zmluvách a na základe uplynulého alebo teda najnovšieho nariadenia Omnibus by sme mohli dať e, polnospodárom lepšiu príležitosť na to, aby tieto prakticky výnimky mohli využívať, ale signál musí, alebo teda impuls musí prísť od nich. V tomto smere sa tiež darí dosahovať určitý pokrok. Nemusíme veľmi hovoriť o smernici o spravodlivých obchodných postupoch, ale to bol, myslím, pomerne veľký úspech predchádzajúcej zostavy komisia volebného obdobia parlamentu. Tu musíme samozrejme poďakovať parlamentu za, kľúč, za zohratie kľúčovej úlohy. Trvalo len rok, čo tento návrh sa dostal eh, z podoby návrhu komisie po úplné schválenie radov a parlamentom, čo je relatívne nevýdané a e, je teda zjavné, že tu panujú určité obavy v parlamente, že je treba, e, teda je názor, že treba posilniť pozíciu polnospodárov, chovateľov aj pestovateľov voči e, sprostredkovateľom, reťazcom a predajcom. Takže, ako som povedal, komisia skôr má spolupracovať s členskými štátmi na transpozícii tejto legislatívy poskytujeme objasňova, objasňovanie k tomu a uspavňa k tomu, ako e, smernica o spravodlivých obchodných praktikách sa má uplatňovať v praxi a tak ďalej. A vidíme pomerne veľké nadšenie e, pri transponovaní tejto smernice za bežných okolností musíme členské štáty neustále obťažovať tým, aby konečne čo transformovali. Teraz sme to robiť nemuseli. A príklad Španielska. Španielsko, Španielsku momentálne prebieha veľmi živá diskusia o úlohe jednotlivých polnospodárov v potravinárskom reťazci a takisto je pomerne veľký tlak a snaha posilniť postavenie polnospodárov v tomto smere. Takže ustanovenie o spravodlivých obchodných, alebo teda v tomto prípade nespravodlivých obchodných e, praktikách e, by sa teda mohli dostať e, do smernice aj do inej legislatívy a transformovať veľmi jednoducho do praxe v zmysle článku 209, ktorý sa týka sektora olivového oleja. Španielsko napríklad má väčšiu flexibilitu a dá sa povedať až výnimku z bežných pravidel hospodárskej súťaže pri nákupe a skladovaní oleja, ale e, toto je výnimočná situácia, keď riešime relatívne zložité legislatívne situácie, tak e, e, treba si uvedomiť, že často ide o situácie, ktoré sú jedinečné a nemáme na čom testovať vplyvy, takže nevždy ten výsledok je taký, aký chceme. Každopádne Teraz nám ide o to, aby sme znížili tú bariéru, ktorá stojí pred jednotlivými polnospodármi na ich ceste k členstvu v organizácii výrobcov. Ale ako som povedal, v prípade Polska tie družstva už sú napríklad schválené ako organizácie výrobcov, keď tam stále panuje istá nedôvera voči tejto kolektívnej činnosti. A pokiaľ ide o ten príklad Holandska, kde eh, jednotliví polnospodári vystupujú z organizácií výrobcov, tak e, ja by som teraz možno troška si zafilozofoval, do aké miery ide o problém legislatívy. A komisia v určitom úvodnom posúdení e, tak e, by sa skôr zamerala na to možno, ako Holandsko implementuje legislatívu, než na to, aké sú základné princípy tej legislatívy. Čiže ak napríklad polnohospodári majú dobré postavenie na trhu a dokážu predávať svoje produkcie, napríklad 75 produkcie um, cez eh, organizáciu výrobcov 25 priamo, tak pokiaľ ten pomer je iný, možno kvôli tomu vystupujú z tých organizácií. Ale každopádne toto je vec, ktorú bude treba objasniť priamo posúdením situácie v Holandsku. A to je, myslím, z mojej strany všetko, pán predseda, pokiaľ nie je nejaká vec, na ktorú som vyslovene nezareagoval a je dopyt kolegyňa Aguilera. Áno, jedna konkrétna vec. Aký problém tu vidíte, pokiaľ ide o tú krízu s olivovým olejom a cenu, aký je tu právny problém, pretože Vidíme tu možné zmeny nariadenia a o spoločnej organizácii trhov a môžete nám vysvetliť, aký máte pohľad na vec vy, kde je ten problém? No, intanto volevo scusarmi, presidente, perché avevamo voto in... Prepačte, pán predseda. Chcem poďakovať kolegovi Skanelovi za prezentáciu a rád by som eh, povedal, že jedna veľmi dôležitá vec v tejto smernici, ktorá samotná má veľký význam a ktorú vnímame ako veľký stimul pre našu prácu v minulých mesiacoch, a to ste povedali, je úloha komisie, teda úloha, ktorú komisia bude zohrávať pri koordinovaní všetkých týchto agentúr a orgánov, ktoré členské štáty poverili eh, toto činnosťou. Teda mm, komisia teraz bude musieť zabezpečiť, aby smernica bola v praxi naplňaná. Toto je veľmi dôležitý krok, pretože v mnohých členských štátoch boli veľké očakávania a um, členské štáty v tejto oblasti zvyčajne už majú svoju domácu legislatívu, takže e, tam sú veľké rozdiely a tá úloha dohľadu a koordinácie ktorá prináleží komisie, veľmi dôležitá z hľadiska vytvárania určitého homo- homogénneho systému. Takže nevidím, že sa by niekto ešte hlásil o slovo, tak ešte poskytnem priestor pánovi Skedelovi na odpoveď. Skúsim zareagovať najprv na to, čo hovoril pán De Castro. Áno, ja som spomenul predtým, že sme mali nejaké dve formálne stretnutia s členskými štátmi, kde sme skúmali pokrok v transpozícii a e, zavádzaní smernice. Členské štáty musia rozhodnúť vo svojej vnútroštátnej legislatíve, ktorý domáci orgán na dohľad nad trhom bude mať pôsobnosť v tejto oblasti. Tam môže ísť o existujúci orgán, môže ísť o novozriadený orgán, ktorý sa bude zaoberať špecificky um, uplatňovaním smernice. Ale ako hovorím, to je vec, ktorá prináleží členským štátom. My samozrejme musíme veľmi opatrne prihľadať na to, aby sme nezasahovali do tejto právomoci členských štátov neprimerane, aj keď na druhej strane chceme e, dohľadnúť na to, aby to uplatnenie bolo korektné, čiže nechceme samozrejme zasahovať, ale e, treba, aby členské štáty splnili určité spoločné pravidlá. Samozrejme ten orgán pre dohľad nad trhom alebo e, orgán, ktorý členské štáty stanovia, musí mať príslušné právomoci a skúsenosti a nemusí ísť o nejakú úplne novú službu, ale paralelne, popri týchto dvoch formálnych stretnutiach, samozrejme pokračujeme o výmene informácií a snažíme sa napríklad ehm, odpovedať na otázky členských štátov. Zvyčajne ide o praktické aspekty uplatňovania smernice. Takže ako som povedal už predtým, my máme pocit, že bol dosiahnutý relatívne dobrý pokrok a Teraz, ak e, môžem zareagovať na, čo povedala, na to, čo povedala pani Aguiera, tak e, veci, ktoré sa môžu vyskytnú teda posudzovanie e, podľa, tá, podľa článku 209 v Španielsku. Na tu musím byť veľmi opatrný, pretože je to vec živá. Zvyčajne najväčšou prekážkou v týchto prípadoch je poskytnutie dostatku informácií komisii na to, aby mohla dospieť k nejakému riešeniu. A v tomto prípade ide o úplne nové využitie tohto ustanovenia, čiže my samozrejme korešpondujeme s príslušnými španielskými orgánmi, ktoré nám musia poskytnúť štatistické údaje, podklady, informácie, ktoré dá nielen DG Agri, ale aj Digi pre hospodárskú súťaž a Digi, eh, <laughs> generálne riaditeľstvo pre trh eh, na strane komisie dostatok podkladov na to, aby mohli rozhodnúť a aby sa zabezpečilo, že neohrozíme iné záväzky na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Čiže my samozrejme vítame uplatnenie tohto článku. Článok 209 je tu práve na to, aby ehm, hm, aby sa zabránilo tomu, k čomu dochádzalo v minulosti. Teda je samozrejme vhodné, aby sme toto ustanovenie využívali lepšie a to určite chceme podporiť. Ďakujem. Dostávame sa k bodu 4 na programu. Pardon, uzatvoríme bod 4, dostávame sa k bodu 5. Tu opäť eh, budeme mať pána Michaela Skenela, pretože ide o eh, výklad komisie, ktorý sa týka nariadenia 1308, pokiaľ ide o pravidla správy dovozných a vývozných colných kvót, ktoré podliehajú licenciám a ktorým sa doplňa nariadenie Európskeho parlamentu a rady 1306 2013, pokiaľ ide o zabezpečenie zabezpeky pri správe colných kvót. Takže to všetko znie veľmi komplikovane, ale je to všetko veľmi zaujímavé aj presne oblasti kde máme otázky, preto hneď vám môžem opäť odovzdať slovo, aby ste nám urobili prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že keď sme o tomto diskutovali naposledy, túto konkrétnu tému, a to bolo vo februári minulého roku, bolo to, bola tu určitá obava, že komisia čo si trošku narýchlo tlačí tento delegovaný akt, aj vykonávací akt a e, že my sme obvedení z toho, že sme chceli e, preobísť parlament. Môžu vás uistiť, že my sme dvonkoncom nejako nič nechceli urýchlovať a určite by to nebolo prijaté aj tak e, za mandátu predchádzajúcej komisie. Takže takto to bolo, ale to, v oktobri tohto roku, teda niekoľko mesiacov po tom, kedy tento parlament vstúpil do úradu, Napokon sa nám podarilo prijať príslušné vykonávacie a delegované akty. Po dlhých diskusiách s členskými štátmi mali sme množstvo diskusí aj s zainteresovanými stranami, aj v tomto výbore. Myslím si, že to odráža, aké dôležité a komplexné je, no, sú tieto nariadenia. Predtým delegované nariadenie teraz e, vlastne sa dostalo do rady a parlamentu, ktoré, ktorý, ktoré preskúmajú, teda dojde k skrutíniu. Samozrejme, nejde o to, že by komisia nechce, že by chcela zmeniť cel. To je to veľmi dôležitý návrh. A je plne odôvodnený preskúmaním, ktoré vlastne skúmalo existujúcu úpravu TRQ. To sú um, kvóty um, colné kvóty. Takže ja len stručne zhrniem zdôvodnenie alebo dôvod na existenciu týchto dvoch nariadení. V prvom rade sme um, a formálne ešte stále máme 39 existujúcich nariadení o týchto colných kvótach, teda o TRQ, čo je veľmi komplikovaný systém, ťažko sa uplatňuje z členských štátov neustále dostávame sťažnosti, že to je proste ťaž, je to náročné. A v, v rámci procesu tzv. lisabonizácie sme to chceli zracionalizovať a tú štruktúru zjednotiť, respektíve združiť to všetko do jedného vykonávacieho nariadenia a do jedného delegovaného aktu. A v tomto kontexte sme teda využili príležitosť a zásadne sme chceli zjednodušiť a harmonizovať existujúce nariadenia pričom zároveň by sme ponechali v systéme dostatočnú flexibilitu na to, aby sme vyriešili ehm, aby sme vyrieš, vyriešili špecifika jednotlivých e, sektorov, teda um, hydinové meso, alebo teda hydina, bravčové, olivový olej. To, to sú sektory, ktoré všetky majú svoje špecifika a špecifické kvóty, kde samozrejme musíme rešpektovať určité medzinárodné záväzky, ktoré často sú spojené priamo s celnými kvótami, individuálnymi kvótami. A tiež sme chceli mať príležitosť na to, aby sme zvýšili transparentnosť existujúceho systému, pričom keď máte 39 um, ehm, nariadení, tak to je samozrejme veľmi netransparentné, neprehľadné, takže sme chceli vniesť určité svetlo aj do tohto procesu. A ďalej sme e, chceli um, vytvoriť nejakú príležitosť pre, pre uh, prevádzkovateľov, pre firmy, aby lepšie mohli využívať tieto TRQ, teda tieto colné kvóty. K tým colným kvótam to je vec, o ktorej sme naposledy, myslím, hovorili vo februári minulého roka. Je to veľmi dôležitá vec, teda je veľmi dôležité um, zdôrazniť, že toto delegované nariadenie, ten delegovaný akt a implementačný akt, vykonávací akt e, nerieši samotné colné kvóty, ale skôr tie administratívne kroky, ktoré vyplývajú z existencie colných kvót. E, um, tých e, colných kvót je veľké množstvo a veľká väčšina, no, 355 je administrovaných, alebo teda je riešených na báze prvý, príde prvý berie v DG Tax sú veľmi jednoduché a je to v tom, že spadajú pod e, alebo teda, že sú vyššie než je záujem. A potom je tu určitý počet terkve, e, ktoré sú e, riešené iným spôsobom na DG Agri a pomerne veľký počet e, z nich je veľmi atraktívnych, to znamená, je väčší záujem než sú kvóty a to z dôvodu, že, trhy, že cena na svetovom trhu a cena na trhu EÚ sa veľmi líši. Ak sa vám napríklad podarí získať licenciu na vývoz týchto produktov, tak je to veľmi, veľmi ziskové, pretože cena na trhu EU je nižšia. Takže tá dohoda je taká, alebo teda ten systém je taký, že v tých relevantných sektoroch je tam veľký počet žiadostí a e, týka sa to okrem iného e, hydinového mesa, ale aj hovedzieho cukru, e, olivového oleja a napríklad cesnaku. Ale my sme o tejto veci teda hovorili vo februári minulého, februári minulého roka. TRQ, tieto colné kvóty, slúžia na to, aby sme ochránili trh EÚ, aby sme obmedzili prístup na trhy, pretože my sme si vedomi toho, že máme potrebu chrániť našich vlastných producentov aj proti napríklad dovozom. Ale z dôvodov, ktoré veľmi dobre poznáme, máme dohody, obchodné dohody, bude, teda je potrebné občas robiť ústupky. My chceme samozrejme tieto ústupky minimalizovať, aby sme chránili tých našich producentov, ale a to sa práve robí cez TRQ, cez tieto celné kvóty. A pokiaľ ide o ustanovenie, ustanovenia nového e, delegovaného a implementačného nariadenia. Tam by som zdôraznil niekoľko aspektov. V prvom rade e, ustanovenie proof of trade, teda dôkaz o obchode. My potrebujeme zabezpečiť, že e, o kvóty žiadajú skutoční obchodníci, teda že skutoční obchodníci využijú takúto kvótu Inými slovami, žiadateľ musí predložiť e, dôkazy o tom, že je tzv. skutočným obchodníkom, čo môže e, znamenať, že musí doložiť reálny dovoz-vývoz, ale, a toto je tiež kľúčový faktor, ustanovenia týkajúce sa tzv. tzv. referenčných množstiev um, hovoria o tom, že mm, dovozné povolenie alebo dovoznú kvótu môžete mať pridelenú na určité množstvo, ktoré e, vyplýva z vašich nejakých historických objemov alebo obratov za posledné dva roky. A potom je tu e, no, otázka uľahčenia administratívneho bremena pre členské štáty. v princípe softverový systém, ktorý uľahčuje e, identifikáciu a zabezpečuje tak, aby len skutoční obchodníci a producenti prostredníctvom svojich reálnych firiem mohli túto, tento systém využívať, aby nedošlo k duplicitám a zneužívaniu. Ja len chcem pripomenúť v tomto kontexte, že v zmysle existujúcich systémov niektoré e, z tých colných kvót, e, o niektoré z nich je obrovský záujem, v niektorých prípadoch záujem pre, e, prevyšuje až stonásobne kvóty, ktoré sú k dispozícii, takže sme vytvorili pomerne veľký počet, takže sa vytvára veľký počet eh, schránkových spoločností, ktorých cieľom je zabezpečiť licenciu, s ktorou sa potom ďalej obchoduje. Hej. Čiže tí, tieto vo veľkom eh, v hrom, v hromad, teda hromadne podávajú žiadosti, snažia sa získať licenci, licenciu, potom, ktorú predajú ďalej reálnemu obchodníku alebo, alebo výrobcovi. Tomu sa snažíme zabrániť. A od minulého februára kedy sa konalo to ostatné stretnutie, tak e, prebiehajú konzultácie s členskými štátmi, neustály kolobeh e, komunikácie so zainteresovanými stranami. Je to tzv. E, mechanizmus spätnej väzby, kde návrh, alebo teda odkedy návrh delegovaného implementačného nariadenia bol k dispozícii, tak sa zainteresované strany mohli vyjadriť a Mm, nešlo len o to, aby sme si odškrtli to, že sme si od nich vyžiadali pripomienky, my sme reálne zohľadňovali ich názor a snažili sme sa výjsť v ústrety. No, možno sa nám nepodarilo výjsť v ústrety všetkým, ale minimálne tým, kde no, to bolo možné, samozrejme tie požiadavky boli, niekoľko, boli častokrát protichodné, takže nebolo možné výjsť v ústrety všetkým, ale Snažili sme sa vytvoriť reálnu príležitosť pre malé a stredne veľké podniky. To bola najväčšia kritika tohto systému, že teda ich, ich diskriminujú, alebo teda že je diskriminačný proti ním. Takže teraz budú mať možnosť sa zapojiť malé a stredne veľké firmy, um, uchádzať sa o colné kvóty. V minulosti tie žiadosti boli sústredené do niekoľkých členských štátov, Spojené kráľovstvo, okrem iných, ktoré teraz odišlo, ale podľa nového systému malé a stredne veľké firmy zo všetkých firiem budú mať o mnoho lepšiu možnosť a príležitosť e, žiadať. No a toto je z mojej strany asi teraz všetko. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie týchto delegovaných, tohto delegovaného aktu. Teraz, e, no nemám žiadne otázky a predsa e, kolegyňa Zanda. Ďakujem pekne, ja mám jednu otázku. Je pravdou, že táto textová verzia je lepšia v porovnaní so súčasnou situáciou, ale aj napriek tomu ide o veľmi kritizovaný text a hlavne zo strany spracovateľského priemyslu pre meso. Oni sa domnievajú, e, že toto e, zjednodušenie e, na oko by mohlo práve naopak skomplikovať celý tento systém colných kvót. Taktiež by to mohlo viesť k spracovaniu výrobkov v tretich krajinách a potom aj s dovozom pre malé a stredné podniky v EÚ. Takže chcem sa na vás obrátiť, neviem, či máte nejaké reakcie, odpovede vzhľadom na tieto obavy. A, ďalej, pokiaľ ide o tento text, chcem požiadať komisiu, aby boli veľmi obozretní, hlavne v tých prvých rokoch zavádzania týchto opatrení, aby tie ciele, ktoré sme si stanovili pri reformách, aby reálne boli dosiahnuté pretože eh, je veľmi dôležité, aby sme boli schopní rýchlo reagovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, kolega Rusen. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za objasnenie tohto delegovaného aktu, delegovaného nariadenia. Mám niekoľko vecí, ktoré by som chcel spomenúť. Jedna vec je veľmi špecifická, ale eh, predsa to chcem povedať cesnak. Dovoz cesnaku a colná kvóta naň. My sme to pochopili tak, že najmä tradiční dovozcovia prišli určitý priestor týmto, touto novou úpravou a tým pádom musíme e, sa spýtať na určité referenčné množstva tejto korekcie v oblasti cesnaku. Moja, cest, moja otázka je teda veľmi konkrétna. Prečo ešte takéto referenčné množstva e, neboli stanovené a či ich komisia, tie teda, teda referenčné množstva, alebo teda objemy e, v oblasti cesnaku plánuje niekedy teraz v dohľadnej dobe vydať. Tiež e, by som bol rád, aby komisia jasne e, povedala, kde je priestor pre nových záujemcov, aby tento to kontingent, tú celnú kvotu pre cesnak využili. Ďalšia vec, pán predseda, podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, je určitý strach, že európsky predajcovia alebo obchodníci s eh, kuracím mesom sú vytlačení alebo budú vytlačení z trhu, čo sa bude diať kvôli tomu, že veľké nadnárodné firmy z Brazílie, Ruska a Thajska čoraz viac eh, zís- licencií získavajú pre seba, alebo teda je tu takáto hrozba. Chcem sa spýtať, eh, kolegu z komisie, máte vy tieto obavy? Ak áno a sú odôvodnené, odôvodnené čo proti tomu plánujete robiť? Ďakujem veľmi pekne, pani Aguilera. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem vyjadriť. Je to delegovaný akt, ktorý je veľmi technický, ale je veľmi relevantný. Máme tu veľmi častú kritiku poľnohospodárskeho sektora EÚ a je to spojené práve s týmito e, colnými kvótami a s obchodnými dohodami, pokiaľ ide o znižovanie európskych štandardov kvality ktoré z toho vyvstávajú a potom e, taktiež aj e, colné kvóty, ako aj sezónnosť našej výroby. Čiže toto všetko sú citlivé témy. Tak ako povedal predrečník, ja som chcela hovoriť o cesnaku, takže mohli by ste nám objasniť túto tému cesnak. A špecificky by som sa chcela opýtať, či sa tu rozlišuje problém dohody s Marokom a možno aj s ostatnými krajinami, pokiaľ ide o výrobu, kde e, nie sú rozdiely medzi jednotlivými produktmi, napríklad e, paradajky. Máme tu cenu na veľkú paradajku, tá má špeciálnu e, cenu a potom e, baby paradajka má úplne inú cenu. Čiže máme tu vstupnú cenu pre tieto kvóty aj napriek tomu, že ide o dve rôzne produkty, Máme to pod hlavičkou Paradajka a práve preto tu vystávajú rôzne kritiky pre malé paradajky u týchto výrobcov. Tam počujeme veľmi veľké kritiky. Ďakujem. <clears throat> Kolega Buda. Înseamnă mecanismul de stabilire a... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám e, jednu otázku, pokiaľ ide o e, stanovenie hydinového mesa, konkrétne kuracieho mesa na vstup do EÚ. Máme tu určité špecifika, napríklad pre Translinovánsky región v Rumunsku. Za posledné roky sme tu mali množstvo e, chovateľov kuracieho mesa, ktorí úplne zanikli. A kladieme si otázku, prečo tomu tak je. Je to veľmi prístupná vec, hydina sa veľa konzumuje, takže odpoveďou je veľký dovoz. Chcem sa teda opýtať, ako by sme mohli chrániť chovateľov v Európskej únii pred dovozom ten dovoz robí veľký tlak na chovateľov v EÚ, ktorí krachujú a potom zo strednodobého ako aj dlhodobého hľadiska sa dostaneme do situácií, do situácie, že to meso z tretich krajín bude drahšie, oveľa drahšie. Dnes tu už existuje dumping zo strany tretich krajín a my vylučujeme našich vlastných chovateľov. A následne budú ceny rásť, budú veľa vyššie ako tomu je v súčasnosti, takže ja sa chcem opýtať a poskytnúť takéto logické vysvetlenie aj našim chovateľom v mojom regióne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja zdieľam všetky obavy, ktoré tu už padli zo strany mojich kolegov, ale ešte možno názor komisie pre dovozcov, ktorí sú špecializovaní a ktorí valorizujú iba časť eh, mm, kuracieho mesa, napríklad iba kuracie eh, prsia alebo kosti. A mm, tým eh, pádom sa o to zaujímajú aj naši chovatelia. Ja sa chcem opýtať, ako by sme mohli lepšie monitorovať e, týchto dovozcov vďaka práve tomuto delegovanému aktu. Ďakujem pekne. Pani Bolore, ďakujem pekne. Ja zareagujem a Zopakujem aj to, čo tu už padlo. My chceme robiť všetko preto, aby naši polnohospodári zarábali a vidíme, že tu existujú určité pravidlá, kvóty a potom tu máme aj dovezené produkty, ktoré v podstate všetko podkopu a dochádza k zániku európskeho plnohospodárstva. Takže keď tu hovoríme o colných kvótach, mohli by sme tu stanoviť pravidlá pre takýchto aktérov, ktorí distribujú tieto produkty, pretože ja si myslím, že aj oni nesú na svojich pleciach určitú zodpovednosť za túto situáciu. Ďakujem. Fragen. Ďakujem pekne. Hlasí sa ešte niekto iného slovo k tomuto bodu? Vidím, že tomu tak nie je. Tak môžem vás poprosiť o odpovede. Thank you. We've only... Ďakujem. Mali sme k dispozícii len jeden slide z veľkej PowerPointovej prezentácie, ale umyselne, pretože do veľkej miery eh, ilustruje práve tie obavy, že e, našich vlastných producentov vystavujeme neprimeranému riziku a tlaku zo strany importérov. Tento, drah, e, tento graf ukazuje e, produkciu versus spotrebu, modrá, modrá a oranžová a tie stĺpce za tým, tie malé sú dovoz a vývoz naša produkcia je vyššia než spotreba a zvyšuje sa za plynulých 5 rokov 18% nejakých. Takže spotrebitelia aj konzumujú viac e, hydinového mesa v porovnaní s inými e, živočíšnymi bielkovinami a takisto sa zvyšuje rôznorodosť výrobkov, ktoré sú na trhu a spotrebitelia z toho teda majú jasný prínos. A keď sa pozrieme na tie malé stĺpce e, vývoza, dovoz, tak vyvážame dvakrát viac, než dovážame. To je dôležité. Teda export je dvojnásobný oproti dovozu. A ja viem, a budem tu úplne transparentný, plánujeme dovážať kuracie prsia, ale vyvážame, vyvážame e, krídla, stehna a mechanicky separované meso, ale e, toto je, to je kľúčový pojem okrajové dovozy. Teda obchod e, s hydinovým mesom je momentálne v oblasti produktov veľmi málo v oblasti zbytkov alebo kostí a spotrebitelia zvyšujú spotrebu, a to sa spotreba kúskov mesa, teda celé tela sa predávajú čoraz menej a menej. V Európe jednoducho z rôznych e, príčin spotrebitelia konzumujú o mnoho viac prs, kuracích prs a o mnoho menej krídelok, mm, stehen a mechanicky separovaného mesa, čiže my potrebujeme e, doplniť, tak povediať, tie kuracie prosiak, to, ktorý je tu veľký dopyt. Máme veľmi dobrý trh, máme veľmi dobrý export tých častí kuracích e, tiel, ktoré ne, nejedia naši spotrebitelia. Ako som povedal, kuracie tela celé sa nekonzumujú v takej veľkej miere, čiže e, závisí to od dopytu. A ak sa tomu mám venovať podrobne, tak tieto nové táto nová úprava o celných kvótach nám umožňuje s partnermi z Brazílie, Thajska alebo Ukrajiny napríklad využiť tie naše TRQ, tie naše celné kvóty tak, aby sme dovážali väčšie množstva um, dovozov tzv. MFN, plných, plného MFN. Ja som už dávno nehral hru Risk, ale Sladom k tomu, akú, aký malý podiel na celkovej spotrebe predstavujú dovozy, si myslím, že tie reči o tom, ako by to narušilo náš trh a poškodil našich e, producentov, sú prehnané. A k tomu, čo povedal pán Buda, my veľmi prísne kontrolujeme dovoz a opakujem, sú veľmi e, dôkladné opatrenia, e, požiadavky na certifikáciu, identifikácia, chemická kontrola e, priamo na hraniciach aj neskôr vnútri územia. Toto sú veľmi striktné kontroly a ja len uvedem príklad. Je najväčšia firma, ktorá obchoduje s mesom, napríklad nemá právo exportovať Eh, hydinové meso na, do Európskej únie, lebo sme neboli spokojní s tým, ako mm, eh, funguje. A teraz hovorím o globálnej firme. Čiže my takýmto spôsobom neustále kontrolujeme dovoz, eh, teda nie len z hľadiska kvality, ale z hľadiska TRQ, teda celných kvót. Samozrejme sú tu určité rizika, lebo ľudia sú už alergickí na zmienky o Mercosure, ale ustanovenia, keď ustanovenia o Mercosure vstúpe do platnosti, tak tam bude vždy poistná doložka, ktorá bude zabezpečovať, aby zvýšená, zvýšený dovoz e, nepoškodil našich výrobcov. Čiže môžem vás ubezpečiť, že toto je vec, na ktorú veľmi bedlivo prihliadame. Teda, to bolo k hydinovému kuraciemu mesu, pokiaľ ide o cesnak, tak e, z pohľadu colných kvót a cesnaku si treba uvedomiť, že Čína má dlhú históriu v tejto oblasti vzťah medzi svetovými cenami, cenami či, na, na čínskom trhu a v Európskej únii a vzťahu týchto cien k colným kvótam. Toto je celé veľmi komplikovaná história a my samozrejme plne konzultujeme so zainteresovanými všetko tak, aby nový režim bol vodotesný v tom zmysle, aby sme sa nevystavili žiadnym nepriateľným rizikám podvodov alebo deformovania trhu trhového prostredia. Čiže tie referenčné množstva sa týkajú Číny a ich cieľom je zabezpečiť, aby nedošlo k presmerovaniu obchodu, tak ako v minulosti, že e, napríklad e, cesnak čínskeho pôvodu bol presmerovaný do Indonézia, potom preexportovaný do Európskej únie ako Indonésky. Takže e, len aby sme tomu rozumeli správne, tak snažíme sa pokryť aj toto. Takže myslím, že som odpovedal na všetko. Ďakujem pekne. Keď sa teraz nikto ďalší nehlási, tak môžeme ukončiť tento bod programu a budeme samozrejme ešte hovoriť aj o delegovaných aktoch. A teraz prejdeme k bodu číslo 6. To je rozpráva, ktorá sa týka dovozu ríže Japonika do EÚ. To bola otázka kolegyne De Castro pretože na tomto trhu došlo k takému vývoju, že sa o 213 zvýšil dovoz za roky 2018 a 2019 do EÚ, pričom 75 e, produkovanej ríže v Európskej únii je ríža typu Japonika, pre všetkým Taliansku a teraz chceme vidieť, ako komisia sleduje túto situáciu a dávam priamo hlas, e, slovo pánovi riaditeľovi Skenelovi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pánovi Dekastrovi za poukázanie na túto, na túto vec. Nie je tajemstvom, že je to citlivá téma. E, diskutovalo sa o tom aj vo výbore pre trh. Myslím si, že to v podstate súvisí s tým, že sa zvýšil celkovo obchod a teraz musíme mať na pamäti súčasnú situáciu na trhu, že očakávame e, produkciu 1,7 milióna tón ríže v najbližšom roku, mierne zvýšenie proti minulému roku a naďalej sme stále závislí od dovozu do predovšetkým pre rížu Indika, nie Japonika a dovozy sú asi na 100 až 120 tisíc tón e, mesačne, čiže 4,4 milióna tón ročne. Najväčšími e, dovodcami sú Spojené štáty, e, vývozcami Mianmarsko, India a niekedy môžu možno prehľadáme aj Čínu, aj Vietnam, ktorí tiež vyvážajú ryžu. Viete dobre, že sme zaviedli ochranné ustanovenie, pokiaľ ide o um, a Kambodžu, pokiaľ ide o rýžu Indika. To bolo zavedené v januári minulého roku a naďalej to bude v platnosti po dobu troch rokov a je tam dosť z, znižujúca sa úroveň od 175 do 150 eur na tónu za obdobie troch rokov, čo by to, pokiaľ to bude v platnosti, tam má postupne znižovať to dovozné clo. Ukázalo sa to byť veľmi účinné. Znížilo to aj dovoz ríže Indika z Kambodže, ale aj keď máme toto ustanovenie, dá sa, že stále sú tam veľmi silné clá. Japanika, a to je samozrejme najväčší zdroj obavy, dovoz z Mianmarska sa výrazne zvýšil od 30 tisíc e, na 110 tisíc tón 2019, čo je v podstate treba to vidieť e, v kontexte celkových dovozov ryže čo som už aj pre, aj predtým, že to bude 1,5 milióna tón ročne. A pokiaľ ide o náš vlastný export, máme celkom lukratívny exportný sektor pre Japoniku, ale je to pomerne malé oproti nášmu dovozu. Čiže exporty alebo vývoz nebol až nejako nepomohol tejto situácii. Ale Zajímavé je, že ceny sa držia, lebo spotreba v Európe sa stále drží vysoko. A v našich diskusiách s členskými štátmi, ktoré som zdôraznil, že sa pravidelne dejú a my sme naozaj žiadame od nich, aby nás neustále informovali o tom, aké sú ceny, lebo to bude, to je tým hlavným determinantom o tom, aká je situácia na trhu, keď zistíme, že došlo k výraznej zmene ceny, vieme, že máme problém ale zatiaľ sme takýto dôkaz nevideli. Komisia nedávno prijala delegovaný akt, ktorý možno, že toto tiež trošku vyvolala obavy. No, minulý, bolo to minulý týždeň, keď sme zrušili niektoré preferenčné výhody pre Kambodžu v rámci všeobecného systému preferenčných doložiek, ale to nie je aj tak to veľmi nie, nie je to celkom v súlade s tým, ak, aké máme zase problémy v otázke dodržovania ľudských práv v Kambodži, osobitne pre práva, e, práva občanov, pre politické práva a občianské práva. Takže tie naše požiadavky nezahrňajú aj obchod s ryžou, ale možno, že to bude prekvapením, lebo e, to by malo byť aj to uchranné ustanovenie v vzťahu k trhu. Čiže ak bude taký názor, a myslím si, že určite bude, že musíme preskúmať potrebu ochrannej klauzuly, nielen pre Indiku, ale pre Japoniku, tak e, sú e, ustanovenia v rámci nariadenia GSP, teda do doložke najvyšších výhod. Doteraz sa to pre Indiku nevyužívalo, len pre Japoniku, ale keď budeme vidieť naozaj, že sa dochádza k mareniu trhu, tak e, budeme sa budeme musieť, e, aby požerať členské štáty alebo dodoscov, aby sa obratili na komisiu. Už v minulosti ukázali, že alebo že, je, že sú ochotní prijať aj, aj tvrdé rozhodnutia na komisii. Zatiaľ tam nie sme, ale budeme situáciu úzko monitorovať. Ďakujem pekne. Vidím, že kolega De Castro. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie. Tento eh, delegovaný akt Eh, zjavne hovorí o colných kvótach pre niektoré produkty, ale nie pre eh, rýžu a práve preto tu máme ochranu doložku, takže otázku, ktorú si kladieme a bola to otázka aj na komisiu, ako vy vnímate eh, túto ochrannú doložku? Bolo by možné, aby v prípade ríže ak by teda táto situácia trvala aj ďalej, aby aj ryža bola pridaná na tento zoznam. Alebo musíme ostať pri ochrannej doložke. Bude to problematické aj naďalej. Problém sa prehlbí nie len na Indiku, ale aj na Japoniku. Ja, ich glaube, Sie haben ein recht positives Bild gezeichnet. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myslím si, že tu ste celkom urobili pozitívny obraz trhu, ale myslím si, že vonkoncom tomu tak nie je, lebo napríklad na talianskom trhu boli veľké problémy v posledných rokoch. A môžem tu pripomenúť, že v niektorých častiach Európy, napríklad v severnom Taliansku, má, predstavuje ríža veľmi dôležitým tým zdrojom obživy. A naozaj, čiže No nie je možné len tak e, zameniť produkciu ríže za soju alebo za niečo iné. Čiže celkom sa tá e, pozitívny obraz, až taký pozitívny ten obraz nie je. Ale bolo tu možnosť e, pred rokom a pol byť v Jamajsku a v Kambodži a naozaj som, to, sa, aby som sa, naozaj situácia v oblasti ľudských právach je naozaj tragická aj z hľadiska politického vývoja. Krajina sa vyvíja k čistej diktatúre a, ale zároveň ani žiadne právo nemajú mať e, väčšie nejaké colné výhohy alebo doložku najvyšších výhoh, lebo to už nie je chudobná krajina, je to krajina so stredným príjmom, takže Kambodža. Myslím si, že musíme rýchlo ako Európska únia konať v prípade Kambodži, že keď sa táto krajina ekonomicky postavila na nohy, čo je v prípade Kambodže, tak e, treba tie, tú doložku na vyšších výhod na clá treba zahrnúť aj do novej obchodnej dohody, pretože naozaj v tejto otázke ríže, ale aj iných e, príkladov, naozaj si myslím, že je tu nekalá konkurencia týchto tretich krajín, tak, alebo tejto krajiny. Ďakujem pekne, kolegyňa Aguilera. Gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Od uplatňovania ochrannej doložky v roku 2019 Mianmarsko znížilo o 18 e, vývoz indike e, za roky 2018-2019, e, ale o 113 sa zvýšil vývoz ríže japonika. Takmer 40 tejto ríže vstupuje do EU cez Španielsko. Takže mať tu povinné označovanie pôvodu by mohla mm, slúžiť ako metóda v rámci predaja, tak ako to bolo v mliekárenskom sektore. Pokiaľ ide o ryžu z Miarmárska, tak v tomto prípade nesplňa štandardy kvality udržateľného rozvoja a podmienok pre životné prostredie, ktoré vyžadujeme v Európe pre našich občanov. Ďakujem. Merci, prezident. Pán Dusel, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme veľmi pekne aj komisii za všetky tieto informácie. Už si vieme lepšie predstaviť celú situáciu. Myslím si, že kolega Dorsan má pravdu. Nemali by sme podceňovať ten dopad, ktorý tu môže vzniknúť eh, na výrobcov ryže v Európe. A opäť to poukazuje na jednu vec. Potravinové eh, produkty by mali byť zadefinované mimo ostatných eh, produktov, čiže toto musíme mať na pamäti. Za výrobou sú aj samotní poľnohospodári, ktorí sa eh, v tomto musia eh, zorganizovať a majú tu stanovené určité podmienky výroby. Čiže aj na toto musíme dávať pozor. Podobne ako povedali aj ostatní kolegovia, toto všetko zjednodušilo už existujúce nástroje. Hovorili sme tu o ochrannej doložke, ale naši výrobcovia nás žiadajú, aby e, tieto doložky e, boli prístupnejšie, aby sme ich vedeli využiť e, rýchlejšie. No a ešte ďalšie požiadavky zo strany našich európskych výrobcov. Musíme tu mať e, uznávanú reciprocitu, pokiaľ ide o ostatných výrobcov. Máme pred sebou ešte veľký kus e, práce, aby sme boli schopní uistiť aj európskych výrobcov a pestovateľov ríže a počítame e, s vami. Ďakujem pekne. Kolegy Sando. Ďakujem, kolega Sando. Ďakujem pekne. Áno, pokiaľ ide o aktiváciu ochrannej doložky pre dovoz e, ríže e, typu e, indika, to bola veľmi dobrá vec, aby sme chránili sektor, ktorý už bol určitým spôsobom narušený. Vieme však, že situácia nie je optimálna, pretože dovoz ríže typu japonika pod to nespadá a tým pádom aj naďalej prichádzajú do Európy. Na moju otázku ste v podstate čiastočne odpovedali. Chcela som sa pôvodne opýtať, či ste nejakým spôsobom chceli reagovať. Ak som to správne pochopila, tak najskôr ste čakali, aby vás oslovili európsky pestovatelia, výrobcovia, a kam až teda môžeme zájsť, akým spôsobom postupovať, ako sa na vás obrátiť a kedy teda komisia zváži, že je už potrebné konať. Ďakujem pekne. Ďakujem, nevidím už, že by sa niekto iný hlásil o slovo, takže môžem v závore požiadať eh, pána Skenela o odpoveď tak e, mám pocit, že sa tu črta určitá spoločná téma. Vo viacerých príspevkoch ide teda o situáciu na trhu v členských štátoch, e, ktorých sa to týka osobitne v Taliansku a v Španielsku. A tá situácia nie je dobrá. My sme a vždy budeme veľmi znepokojení všetkými e, informáciami o tom, že výrobcovia trpia a to osobitne, ak to je v dôsledku našej eh, dovoznej politiky. Ako som povedal už predtým, my každý mesiac eh, komunikujeme s členskými štátmi, teda prebieha štrukturovaný dialog. Zatiaľ sme eh, nezískali žiadne presvedčivé cenové dôkazy o tejto situácii na trhu, o ktorej hovoríte. My môžeme konať len na základe určitých podkladov, dôkazov a jasných čísel, ktoré ukazujú, že na trhu sa prejavuje nejaký vplyv, ktorý možno pripísať práve týmto dovozom. Ale môžem len potvrdiť, že sme, obo, že, že sme veľmi bedliví a um, chcel by som tiež vyzvať všetkých, informujte nás, dajte nám vedieť, ak sú nejaké e, priame dôkazy tohto vplyvu na trhoch, tak by sme ich radi videli, aby sme mohli zareagovať. My e, sme už raz využili túto poistnú doložku e, v prípade dovozov ryže Indika. Toto je opatrenie, ktoré platí až do roku 2022 na degresívnom základe, teda bude postupne sa znižovať. A bude sa, otázka je, či sa toto opatrenie predlží, bude to závisieť od trhu na situácii, ale myslím, že všetci vieme, že e, tu je skôr problém s rýžou indika, než s, rýžou japonika. S tou japonikou tam eh, z Mianmaru je to len je, je to nárast z 30 tisíc na 110 tisíc tón, čo je signifikantné, ale nechceme strat, stratiť zo zreteľa ani to, že dovozy z iných krajín, ako je Čína, Vietnam, tiež eh, zaznamenali zvýšenie, nie až v takej miere, ale signifikantné v tomto kontexte je, že Čína platí plné clo, plnú výšku cla. Čiže to naznačuje, že je reálny dopyt na trhu v Európe po ryži japonika. Ehm, pričom nedošlo k nejakému znižovaniu cien, ktoré by naznačovalo kolaps trhov. Takže pokiaľ ide o dovozné podmienky ako také, tak e, treba zdôrazniť, že musíme byť veľmi obozretní a neustále kontrolovať kvalitu a my toto aj robíme, to som vám už povedal, že toto je jedna z našich priorít. Samozrejme, e, netýka sa to konkrétne tých krajín, ktoré boli spomenuté, ale napríklad pred pár rokmi sme zakázali tricyklasol, e, tricyklasol pardon, to je e, látka, ktorá sa používa pri pestovaní ríže v Indii. Stalo sa to veľmi citlivou témou v našich obchodných a politických rokovaniach s indickými partnermi a bol tlak na predlženie tohto opatrenia. Zo strany Indie zase tlak na výnimku. E, tie vedecké dôkazy boli určitého typu. Teda bolo to spochybniteľné, ale my sme odmietli e, indické požiadavky, postavili sme sa za našich vedcov a za ich poznatky. Takže bez ohľadu na to, aké by boli obchodné a politické dôsledky, trvali sme na tom zákaze a ja vás chcem ubezpečiť, že my e, sme veľmi citliví na akékoľvek riziko a nechceme ohroziť e, náš trh, alebo teda našich producentov ani spotrebiteľov. Takže potom je tu podmienka e, veľmi striktného označovania, čiže to je ďalšia taká, ďalšie také sito pre dovozcov, ktorí musia prejsť. A my a teda chceme ísť cestou sprísnených ustanovení, ktoré budú chrániť náš trh a našich producentov. A no, v závere budeme sledovať trh veľmi bedlivo a samozrejme ehm, nechceme tie poistné doložky ehm, zneužívať alebo nadužívať e, aj z toho dôvodu, že môžeme byť obvidení potom z ehm, ovplyvňovania trhu a na druhej strane z, zo strany ochrancov ľudských práv, čiže napríklad v prípade Mianmaru tam išlo o argumenty súvisiace s ľudskými právami, ale tu máme opatrenia, ktoré slúžia na ochranu trhu, to je hlavné. Äh, Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Ak e, budeme, ja teda môžem povedať, že budeme naďalej situáciu sledovať a e, budeme radi, keď sa budú tie ochranné klauzuly rozširovať. My sme sa, vážené kolegyne a kolegové, dostali e, k záveru dnešnej schôdze o hodinu skôr. Pokračujeme zajtra ráno o 9. hlasovaním a tým pádom vám prajem pekný večer.